Okay, so uh, now that we are within our smaller committee, uh, at... Eh, tak pôjdeme teraz, budeme pokračovať a pôjdeme v tej takej komornejšej atmosfére nášho výboru, čisto. Pôjdeme k hlasovaniu opäť a prvé hlasovanie sa bude týkať správy, eh, ktorá sa týka orgánov pre hospodárskú súťaž členských štátoch, aby boli efektívnejšie pri presadzovaní práva v oblasti vnútorného trhu a aby zabezpečil lep- jeho lepšie fungovanie. Eva, prvá spravodajkyňa, chceš vystúpiť teraz, alebo nie, tak potom dobre. Môžeme prejsť k hlasovaniu. 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 a 43, tie sú totožné. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1, ústny pozmeňujúci návrh 2, O nich budeme hlasovať v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kontrolujeme. Dobre. We close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej pozmeňujúci návrh 12. Za? Proti? zdržali sa prijaté. 45, kto je za, proti, zdržali sa, to si overíme, takže 45 overujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 15, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 ďalej, za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci na 54, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 58, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, ústny pozmeňujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa prijaté, 6, ústny, za, proti, zdržali sa prijaté, ústny pozmeňujúci 7, za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, aj keď je to bezpredmetné, ale teda zamietnuté. E, trojka za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27. Budeme hlasovať spolu s ústnym pozmeňujúcim 8. Za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté a potom záverečné hlasovanie elektronicky. We close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté jednomyselne iba 34 za, nikto proti, jeden sa zdržal. Takže gratulujeme. Iva, chceš vystúpiť? Chcela by som sa len veľmi pekne poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom ako aj sekretariátu a týmu. Naozaj si myslím, že touto správou sme vyslali jasný signál, že sme zástancami lepšej a efektívnejšej hospodárskej súťaže, tak aby sme sa ubezpečili, že spotrebitelia budú mať možnosť e, lepšej voľby. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne a ešte raz e, gratulujeme. A posledné hlasovanie, ktoré máme dnes v programe, a to je správa o politike hospodárskej súťaže. Kristel Šaldemoze, spravodajkyňa. Takže najskôr... Chceš potom, Kristel? Dobre. Takže kompromisný pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 5 za, proti, zdržali sa. E, prijaté. E, kompromis. Takže si urobíme kontrolné hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 5. No, the close, yeah. we do, we have to... Musíme eh, zopakovať hlasovanie o pozmenujúcom návrhu číslo 5. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. A teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis návrh 13 za, proti, zdržali sa Skontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozmenujúcom návrhu číslo 13. Končím hlasovanie. Prijatý kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý návrh 31 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí, 44 za, proti, zdržali sa, prijatí zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 49 a 61 sú totožné za, proti, zdržali sa. Budeme hlasovať elektronicky o pozmenujúcich návrhoch 49 a 61. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Ospravedlňujem sa, ja som hlasovala nesprávne. Ale ani to by nezmenilo výsledok, pretože by to bolo 17 ku 17. 50 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. A teraz 51, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijat, zamietnutý, 56 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý, 59 za, proti, zdržali sa, schválený, 62 za, proti, zdržali sa, prijatý, 64 za, proti, zdržali sa, schválený, 52 odpadá, 65 za, prvá časť, kto je za, prvú časť. Nevidím žiadne hlasy. Kto je za prvú časť pozmeňujúceho návrhu 65? Proti? Zdržali sa? Overíme hlasovanie elektronicky o prvej časti pozmeňujúceho návrhu 65. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz hlasujeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 65 za, proti, zdržali sa. Hlasujeme elektronicky o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 65. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme elektronicky. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 66. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 69 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý 33 hlasov za, 1 proti. Blahoželám spravodajkyni, želáte si slovo? Áno, ja by som chcela iba stručne zopakovať, čo som včera večer povedala, keď tu už nikto nebol. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu a ochotu ku kompromisom. My sme začali veľmi rozdelení a napokon sme skončili vyváženým dobrým výsledkom. No a to znamená, že Ekon bude takisto počúvať naše návrhy v tom zmysle, ako vylepšiť hospodárskú súťaž na vnútornom trhu, tak aby mali z toho úžitok aj podniky, aj spotrebitelia. Ďakujem, Kristel, blahoprajem. No a teraz sme skončili hlasovanie a Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je stanovisko o vytvorení programov v oblasti obranného priemyslu. Je to pre IMCO, je to súčasť balíčku, ktorý prijala komisia v júni 2017 o európskej obrane a príslušným zodpovedným gestorským výborom je ITRE a ešte AFET a SEDE, ktoré sú e, ktoré vlastne predložia svoje stanoviska e, k bodu 54 a rozpočtový e, výbor tiež v súlade s rokovacím poriadokom k odstavci 53 ako výbor sme prispeli k práci parlamentu v priebehu tohto volebného obdobia v oblasti obrany a teraz tu máme stanovisko, pokiaľ ide o správu SEDE o obrannej únii a predtým sme tu mali správu z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týkala obranných kapacít. Máme výlučnú právomoc k tomuto balíčku 2009 e, smernic, k smernici o obrane a verejných zákazkách, ako aj komunitárnych transferoch. Rovnako tu máme príspevky troch národných parlamentov k návrhu komisie, a síce Portugalsko, Česká republika a Taliansko A teraz e, si beriem slovo ako spravodajkyňa, pretože ja som spravodajkyňa a budem hovoriť po holandsky. E, e, ja som spravodajkyňa tohto stanoviska o, priemyselnom, o program priemyselného rozvoja oblasti európskej obrany. Týmto návrhom chce Európska komisia v nadchádzajúcich dvoch rokoch vydať 500 miliónov eur do oblasti európskeho priemyslu, aby sa zvýšila konkurenciaschopnosť, ako aj inovatívne kapacity tohto priemyselného odvetvia. Myslím si, že tento program je významným krokom k zvýšenej efektívnosti v e, oblasti výskumu pri obrane pretože zatiaľ sa výskumné činnosti vykonávajú osamotene, nezávisle od seba a dochádza k štiepeniu výskumnej činnosti Vidíme tu aj veľkú diverzitu materiálov, ktoré sa využívajú v jednotlivých členských štátoch. Tento program chce stimulovať programy ako aj členské štáty k spolupráci, čo by viedlo k lepšiemu vývoju nových výrobkov. A členské štáty musia dať aj záruku, že tieto produkty sa budú aj efektívne odoberať odberať a to by mohlo viesť aj k väčšej uniformite použitých materiálov ako aj technik v rámci EÚ. Takže tu ide o efektívne vynakladanie peňazí daňových poplatníkov, ako aj o vytvorenie celkového európskeho trhu pre obranný priemysel. Chcem hovoriť o troch konkrétnych veciach. Rozpočet, otvorenosť a transparentnosť a v správe poukazujem na nedostatky v týchto oblastiach. Pokiaľ ide o rozpočet, tak by som sa pýtala, prečo sa tu zni- ma, že by sa mal znižiť tento rozpočet a pýtam sa, že prečo. Tam sa hovorí o 500 miliónoch a 140 miliónov sa vybralo z Connecting Europe nástroja a Connecting Europe sa má využívať na rôzne iniciatívy, napríklad aj pre EFSI a myslím si, že musíme zabrániť tomu, keďže SEF je veľmi dôležitým, e, dôležitým úspešným programom, nemali by sme pripustiť, aby sa z neho stala dojná krava pre financovanie iných programov. A preto navrhujem tých 100 e, 142 miliónov eur, ktoré sú odtiaľto e, zobraté, aby sa rozpočet z 500 miliónov znížil práve o túto čiastku. Potom môj ďalší pozmenujúci návrh sa týka otvorenosti a transparentnosti programu. Pokiaľ ide o otvorenosť, tak by som to chcela otvoriť aj pre tretie krajiny Rada hovorí sama o tom, že sa musia robiť aj výnimky pri veľmi dôverných, utajených projektoch, ale ja si myslím, že pravidlo má byť také, aby sa aj tretie krajiny mohli zúčastniť. A prečo? pretože to vidíme aj v horizonte 2020 v našom výskumnom programe, pretože sa môžeme veľa naučiť aj od krajín, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ pri vývoji nových technológií, techník a Nemôžeme sa pozerať na EÚ ako na osamotený ostrov a prečo by sme nemali teda využiť aj znalosti e, a vedomosti týchto krajín. Pokiaľ ide o otvorenosť, tak chcem, aby to bolo aj také širšie konštruované, Chcem, aby počet členských štátov, z ktorých sa tam zúčastňuje, môže zúčastniť, má byť 6 a s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky. A ja nechcem, aby sa z týchto programov stali vlastne činnosti pre tých šťastných vyvolených, preto chcem tú otvorenosť. Pokiaľ ide o transparentnosť, tak by som chcela, aby dotácie boli formulované programovým výborom na základe programov a to znamená, že experti zo všetkých členských štátov by mohli spolu rozhodovať o tom, akú konkrétnu formu bude mať program. A potom ešte by sa dalo povedať ďalších veľa vecí o tomto návrhu, ale nebudem už ďalej pokračovať. Ale radšej by som si vypočula vaše pripomienky a názory. Toľko k tomuto, takže to znamená, že teraz dám slovo tieňovým spravodajcom a začneme z EPP s pánom Antonio Lupežištom. Thank you, Chair. Um, I will change into Spanish. I... Um, Ďakujem, poviem po španielsky. No Chcem uh, privítať uh, možnosť, že sme od komisie dostali takýto návrh v oblasti obrany. Európska únia skutočne berie tieto záležitosti veľmi vážne. Uh, až doteraz sme videli, že sa to sa bezpečnosť zabezpečovala inými spôsobmi a teraz je dôležité, aby sme prijali iniciatívu, svet sa mení a my sa musíme postarať o bezpečnosť na hraniciach a potrebujeme jasnú a pevnú bezpečnostnú politiku. Chcel by som zdôrazniť e, oblasť e, kybernetickej obrany, pretože teraz E, sa ukazujú skutočne veľké pazúry externých e, zásahov napríklad do procesu e, Brexitu vo Veľkej Británii, takže táto kybernetická bezpečnosť je veľmi dôležitá pre všetkých. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú nám tu prezentovala ja a ja ako tieňový spravodajca. Chcem len povedať to, čo tu už odznelo na začiatku Vlastne my tu máme také tri hlavné body, kde sa zhodujeme, ale samozrejme, že potom ešte môžeme hovoriť o práci a negociovať. E, prvý bod e, zvýšenie účasti, pokiaľ ide o e, podniky a členské štáty. Myslíme si, že tá proporcionalita by mala byť 3 ku 3 a nie 8 ku 6, ako navrhuje správodajkyňa toto je navýšenie, to by malo umožniť e, to, aby e, naše malé a stredné podniky boli efektívnejšie, lebo je to špecifický obranný sektor a členským štátom je tam veľmi ťažko zdieľať svoje záujmy. A vlastne takýto pomer, aký navrhujeme, E, umožní novú spoluprácu medzi štátmi a nemôžeme zavodať ani to, že každý z nás sa musí zúčastniť tohto nového obranného e, projektu, ale samozrejme, že sú tam s tým spojené ťažkosti, lebo je potrebné zmeniť mentalitu, ktorá doteraz v členských štátoch panovala. Samozrejme, že to neznamená, že produkčná reťaz sa e, zúži na tieto tri krajiny nie je financovanie, vlastne tam sa potom zapoja do, mal, do tejto reťaze malé a stredné podniky a pridajú sa k pôvodným konzorciám a to budú podniky, ktoré budú aj z iných členských štátov. Áno, tu súhlasíme so spravodajkyňou, že je potrebné podčiarknúť necovanie členských štátov e, na tú, v tejto oblasti. Samozrejme, že to nedosiahneme tak, že budeme nútiť všetkých, aby sa zúčastňovali na všetkom. Musíme e, robiť postupné kroky, vytvárať pracovné miesta, a takisto aj musíme upozorňovať podniky na to, že obrana je tiež isté vlastníctvo a musíme pracovať v dlhodobom horizonte 20 až 30 rokov. Po druhé, my nesúhlasíme s redukciou o 50 maximálny finančný príspevok na vytváranie prototypov a zvýšiť ich na 100 ak pôjde o malé a stredné podniky, ktoré toto budú robiť zredukovať na 50 finanč, maximálny finančný príspevok na projekt bude viesť k tomu, že podniky nebudú predkladať svoje projekty. Národná dynamika obranných, eh, obranného priemyslu nie je na subvenciách, ale na eh, investíciách. Sú tam potrebné veľmi detailné projekty, ktoré si zvyčajne objednávajú ministerstva obrany a zahrávať sa s týmto príspevkom, aby sme donútili podniky participovať na týchto zákazkách, nemyslíme si, že to je dobrá cesta, pretože kontraktačné firmy toto nerobia samé. E, e, priemysel, ktorý vyrába komponenty a ten predstavujú malé a stredné podniky, tam v tejto reťazi bol vždy prítomný. No a my vieme, že malé a stredné podniky vlastne E, sú väčšinové v EÚ a e, produkujú e, veľkú mieru produkcie. Ďalej my môžeme súhlasiť s vašou dodač, dodatočnou pomocou 10% na, ako štrukturovaná permanentná pomoc. E, to sú tie projekty, ktoré sa, tzv. projekty PESCO. Už to bolo podpísané 23 členmi, členskými štátmi. To je štrukturovaná spolupráca a je to nástroj a teraz tu máme už aj mechanizmus financovania. Myslíme si, že týmto programom podporujeme konkurencieschopnosť a inovačnú kapacitu obranného obraného priemyslu v Európskej únii. Nikoho nechceme vylúčiť, ale podporujeme viac krajín, ktoré sú v rámci tohto e, projektu štrukturovanej permanentnej spolupráce. A toto plne podporujem. No a posledná vec. My nesúhlasíme s redukciou rozpočtu programu. To ja nechápem, je to veľmi zložité, komplikované je tam re, návrh redukcie z 500 na 3, 385 miliónov. Ja chápem, že spravodajkyňa nechce úspešné programy zredukovať a návrh, ktorý naša skupina chce navrhnúť, pokiaľ ide o rozvo- e, e, rozpočet, tak chceme, aby vlastne sa v tomto rozpočte boli fresh money, ale aby tam sme zachovali 500 miliónov eur, lebo to nie je veľká suma, lebo e, pokiaľ ide o číselné údaje, tak vlastne e, už aj týchto 500 miliónov je veľmi vzdialených potrebám toho e, obraného priemyslu. No a samozrejme, ja by som ešte rád e, e, ešte išiel aj k iným skupinám a chcem takisto povedať aj spravodajkyni, že som plne k dispozícii spolupracovať na príprave tejto správy aj v budúcnosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a teraz za SAD Rozier. Ďakujem pani predsednička. Ja by som chcela povedať, že zdieľam vaše konštatovania, pokiaľ ide o e, preskúmanie návrhu stanoviska. Ja zdieľam to, že destabilizácia sveta je čoraz väčšia a v tomto kontexte Európska únia potrebuje nové nástroje, ktoré umožnia autonómnu a efektívnu obranu a zároveň e, prispejú k stabilizácii sveta tým, že vytvoríme európsky obranný aparát a vlastne ja vítam tento návrh, ktorý ide týmto smerom a ktorý vychádza aj z predpokladu, že v posledných rokoch Čína a Rusko zdvojnásobili výdavky na obranu iba Európska únia to navýšila e, oveľa menšiu sumu, asi 12%, a to sa všetko odrazilo aj v európskom obrannom priemysle, kým USA a Čína naďalej podporujú veľmi masívne ich obranný priemysel. Pokiaľ ide o európsky obranný priemysel, ten je veľmi špecifická situácia, niekde je tam duplikácia a spolupráca je niekedy taká delikátna a to vedie k tomu, že vlastne tam E, vlastne môžeme zvýšiť efektívnosť a Európa môže byť, európska úloha tam môže byť determinujúcim faktorom. Takže my chceme zlepšiť našu efektívnosť, rozviť, rozvinúť synergiu, úspory e, z rozsahu a tak ďalej. Čiže aj toto je veľmi dôležité pre nás. Pokiaľ ja si myslím, že tento nástroj je dôležitý na e, posilnenie a rozvinutie európskej strategickej nezávislosti. A chcem sa poďakovať správodajkyni za návrh správy. A chcem ešte navrhnúť niektoré body, ktoré zdieľam, napríklad začlenenie do cieľov programu aj posilnenie party cezhraničnej spolupráce, E, zapojenie malých a stredných e, podnikov, zvýšenie autonómie tohto priemyslu. Myslím si, že to je hlavný cieľ tohto nástroja. Tiež súhlasím s posilnením formulácie štandardizácie, lebo to je jedným z prostriedkov, ako zabezpečiť dobrú spoluprácu nášho priemyslu. Podporujem aj návrh, e, pokiaľ ide o, o smernicu upravujúcu verejné obstarávanie v oblasti obrany. Takže na druhej strane mám niekoľko obáv, ktoré tiež tu chcem zmieniť. Otázka rozpočtu. Čím je istejšie, že členské štáty aj komisia nám oznamujú veľké programy, ale nedávajú na to dostatočné finančné prostriedky. A to vyvoláva otázky ohľadne finančnej kapacity a financovania týchto projektov, pretože čím viac vlastne e, vedieme e, e, rokovania o rozpočet, tak tieto financovania by mali byť podporené aj členskými štátmi. Ja nesúhlasím s redukciou rozpočtu na 375 miliónov. My zdieľame obavy z toho opätovného nasadenia, to by nás nemalo viesť k minimizácii dopadu týchto programov. Rovnako váš návrh, pani spravodajkyňa, zvýšiť prach na to, aby sme mohli prijať a podporovať 8 e, podnikov zo 6 členských štátov, to sú veľmi veľmi drastické požiadavky a veľmi znížia iniciatívy, ktoré by mohli mať e, profit z týchto, z týchto návrhov. Ja si myslím, že návrh komisie bol vyrovnanejší a mám veľké výhrady proti tretím krajinám, e, ktoré by mohli byť finančne e, prijateľné. Ja si myslím, že to nejde v tom smere autonomizácie a nezávislosti európskeho obranného priemyslu. Ja si myslím, že vzhľadom na citlivosť otázku je dôležité, aby členské štáty sami určovali svoje e, externé E, záujmy a aby vlastne časť e, týchto projektov takisto na nej participovali malé a stredné e, podniky a aby sme takisto sa pozreli aj na pracovný program, ktorý vypracovala komisia. To je niekoľko prvkov, ktoré som chcela spomenúť a som ochotná na spoluprácu s pani spravodajkyňou aj kolegami tieňovými spravodajcami. Ďakujem. A za Alde, pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto správa je určite niečo, kde nájdeme dohodu. Všetci si uvedomujeme, že obranný priemysel má obrad vo vyše 100 miliard a pol milióna ľudí je priamo zamestnaných a 1,2 milióna nepriamo, takže je to veľké odvetvie, ktoré dáva prácu aj bezpečnosť a dopyt po bezpečnosti rastie a musíme byť aj poskytovateľom bezpečnosti, pretože máme určité pochybnosti o priateľoch na našom boku a Rusi sú prítomní v Baltskom mori, na Balkáne a podobne. Avšak tieto požiadavky nenaplňajú záväzky členských štátov. Keď si pozrieme výdavky na výskum a vývoj v Európe, je to menej ako 8 miliard za rok porovnaní s USA, ktoré vydáva 67 miliard za rok, Čína 20 miliard a je to 50-percentný náraz pre Rusko. To znamená, že nerobíme dobre a podfinancovanie obrany bude mať devastujúci účinok. Tu je výskum rozhodujúci, treba ho robiť, treba posilňovať znalosti. Myslím si, že sme mali určité problémy, mali sme nedostatočnú synchronizáciu aktivít, obstarávania, nemali sme spoločné normy a tak ďalej. A tu sú vinné aj členské štáty. A preto môžem povedať, že silne podporujeme tento návrh. Máme konkrétne pozmenujúce návrhy. Poprvé, je jasné, že financie programu nemajú byť e, určené na vytvorenie integrovaného trhu. Programa využíva, majú využívať súkromné aj štátne podniky. Po tretie, takéto podniky majú byť usadené v EÚ a výkonná, štruktúra výkonného riadenia musí byť tu. Návrh komisie hovorí kontrolu, ktorá má byť tu a je e, pretože inak by sa vylúčili podniky, ktoré sú dôležité pre obranu, vrátanie môjho členského štátu. Fondy majú ísť na projekty, kde sú tri podniky v troch členských štátoch a MSP a mikropodniky a sprostredkovateľské firmy v mnohých členských štátoch sú chrbticou obranného priemyslu. A súčasne sú aj najzraniteľnejšou súčasťou toho reťazca v oblasti obrany. Preto treba venovať osobitnú pozornosť, aby sa zabezpečila primeraná účasť MSP v programe. Dúfam, že tieto moje tézy sa stretnú s pochopením. Ďakujem veľmi pekne a za zelených. Čoltes. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska. Súhlasím s so spravodajkyňou a jej žiadosťou väčšej transparentnosti na trhu obraného priemyslu, ktorý má byť čo najotvorenejší. Dobre fungujúci vnútorný trh v oblasti obrany by určite prispel k dosiahnutiu cieľov spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ale žiaľ, nedosiahli sme tu dostatočný pokrok napriek prijatiu balíka v roku 9 e, e, Ide tu aj o legislatívu, ktorá by si vyžadovala transparentnejšie použitie finančných prostriedkov. Treba venovať väčšiu pozornosť implementácii príslušnej legislatívy a súhlasím, že e, fragmentácia trhu vedie k nepotrebnej duplikácii aj výdavkov vidíme, že chýba transparentnosť, ktorá sa týka interných ministerstiev a ďalších, takže ten vidíme zvyšujúce sa náklady daňových poplatníkov. Súhlasím aj s tým, že sa má zvýšiť úloha MSP, a tak sa dostane viac hráčov do tohto odvetvia. Zdôrazňujeme, že obranná agentúra, ktorá vznikla roku 2004, doteraz nedokázala e, zosúladiť výskumné projekty v členských štátoch. Veľké percento týchto členských e, e, programov sa realizuje na vnútroštátnej úrovni, ale pre zelených je najdôležitejšie ja oblasť rozpočta, rozpočtu. Nechceme, aby sa vydávalo viacej peňazí na zbranie. To je odvetvie, ktoré už má 200 miliard eur ročne. My si myslíme, že sa treba skôr zamerať na efektívne využitie peňazí, ktoré sa využívajú v zbrojárskom priemysle a preto prídem s pozmenujúcimi návrhmi pre modifikovaný program, ako aj mechanizmus dielby medzi členské štáty. Ako skúsený hráč v tejto oblasti by komisia mala začať riešiť hlboké štrukturálne pro, problémy, v odvetvi, aby bola možná európska spolupráca. Máme na to dostatok peňazí na výskum a vývoj v obranom priemysle, obstarávanie a ďalší rozvor, rozvoj, čo je až 25 až 100 miliard eur, ktorý potrebuje európsky rozpočet súvislosti s podporou, ktorú poskytuje komisia v rámci tohto mechanizmu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a taktiež žiadame väčšiu transparentnosť v oblasti verejného obstarávania v tomto priemyselnom odvetvi. Nevidím pani Trošinskú ktorá je za ENF. To znamená, že teraz dám slovo Nikole Danti najprv. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa domnievam, že toto je dôležité stanovisko, stanovisko IMCO, pokiaľ ide o takéto strategický spis. Mám na mysli európsku stratégiu, pokiaľ ide o obranu a tým pádom posilniť odvetvie obrany v Európe takým spôsobom, že sa nebude že mi prebiehať teda len konsolidácia v rámci vnútorného trhu, ale aj inde. To je dôležité. Ja nechcem opakovať tie všeobecné úvahy, ktoré zazneli a ktoré dobre e, teda predstavujú aj naše stanovisko, ktoré už prezentovala pani Rozier. Ja by som sa rád pozastavil len pri dvoch bodoch, e, ktoré podľa mňa musíme zapracovať do našej správy. Poprvé, my sa domnievame, že je dôležité, aby financie, ktoré pochádzajú z európskeho rozpočtu, boli používané pre odvetvia v rámci Európy. Každopádne sa domnievam, že vziať si ako jediné kritérium e, akcionárskú účasť 50 národnej účasti, teda to, e, z toho pramení riziko, ktoré nemusí byť priaznivé pre európske podniky. E, mnohé pôsobia na trhu, a nie je možné dobre určiť e, výšku tejto účasti. Ja si myslím, že by bolo skôr užitočné stanoviť kritériá, ktoré vychádzajú z de facto kontroly a strategickej e, kontroly tých agentúr ktoré, a podnikov, ktoré sa podielajú na tomto programe. Ďalšia vec, e, ktorá nie je spojená s nejakými dôkazmi a ide o počet krajín, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bol program únie zobrať si takúto skupinu dvoch krajín, to je podľa mňa príliš obmedzujúce, nie je možné z ich úrovne realizovať nejaký európsky program. Každopádne treba na to viac ako len nejakú dvojičku štátov. Strategické kroky v oblasti obrany si vyžadujú väčší počet e, štátov ako len dva kde dochádza skôr teda k uzavretiu nejakých bilaterálnych dohod. A ja si myslím, že práve v týchto veciach budeme predkladať pozmenujúce návrhy a budeme na tom pracovať. E, a dnes ráno zaznela silná kohézia, silný súlad, pokiaľ ide o veľmi citlivé veci, ktoré v tejto správe riešime. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani Grapini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležitá správa. My sme ju očakávali s veľkým záujmom. Mám k tomu však viacero pripomienok Najskôr to, čo navrhla komisia, a ja dúfam, že komisia načúva, to, čo navrhla komisia, je pomerne vágné. Je tam veľa subjektívneho pohľadu a uvediem niektoré príklady. Pokiaľ ide o kritéria, uvádzate, že hodnotenie vplyvu by malo byť vykonané vždy, keď je to potrebné. Nie, takéto hodnotenie alebo posúdenie by malo byť realizované v prípade každého financovania. Jedným z kritérií by mohol byť aj dopad, predpokladaný dopad projektu. Potom malé a stredné podniky sú e, uvádzané v bode rôzne alebo iné. Mali by sme na to vyčleniť každopádne rozpočet. Ďalej, e, ja si myslím, že by sme mali otvárať trh ale mali by sme iným spôsobom pristupovať k tretím krajinám, ktoré sú členmi NATO a k tým tretím krajinám, ktoré členmi NATO nie sú. Ja si myslím, že dopad a dosah tejto správy bude rozhodujúci z pohľadu osudu EÚ. Ako Viržiny povedala, sme na križovatke, Mám veľa pozmeňujúcich návrhov, ak e, správne nenaformulujeme túto správu, tak potom sa dostaneme do problémov. Ďalej, pokiaľ ide o expertov, odborníkov, e, nehovoríte nič o odborníkoch. Ja nechcem, aby všetci odborníci pochádzali len z jednej krajiny. E, bola by som rada, keby tam bola osobitná zmienka o tom, že odborníci by mali pochádzať z rozličných krajín. Text je teda problematický aj značnou výzvou a spravodajci budú zohrávať dôležitú úlohu pri jeho prepracovávaní. Želám im veľa šťastia a myslím, že by sme mali spravodajcov aj podporiť. Ďalej uvádzate, že budete financovať štúdie realizo- realizovateľnosti. To je pomerne významná nákladová položka e, z európskych prostriedkov, pokiaľ ide o takéto štúdie realizovateľnosti, ktoré nakoniec skončia na poličkách Mali by sme financovať také štúdie, ktoré sú prospešné a ktoré sú užitočné. Ja som bola ministerkou v mojej krajine a ja viem, o čom hovorím, keď o tom hovorím. Takže myslím, že naozaj by sme mali veci doplniť do tejto správy a dopracovať ju. Ospravedlňujem sa za to, že som možno e, takto emocionálne vystúpila, ale mám k tomu veľa. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kun, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička za toto aj za váš návrh. A sú tam veci, ktoré sú, ktoré sú aj hodné tej triky, ale chcel by som teraz neísť do detajlov a len oznámiť to stanovisko zosúladené s ďalšími kolegami a síce, že to financovanie vidíme veľmi kriticky, že by to išlo na úkor už oznámených projektov. Tu vidíme potrebu ďalej rokovať a pokiaľ ide o kontrolu týchto zadávaných projektov, tak aj tam musíme nájsť určitú možnosť e, v tomto bode to lepšie zorganizovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Eniu. Ďakujem. Chcem v prvom e, gratulovať k tomu, ako predsedáte rokovania. Jedna vec na tejto debate ma ale predsa len zaráža. 23 z 28 krajín EÚ sú členmi NATO a NATO sa tu ani raz nespomína v tejto debate a to ma troška zaráža. Chcem sa spýtať, či komisia mala za cieľ úplne vylúčiť NATO z tejto diskusie. Áno, môžete tu mať určité zapojenie, ale vidím tu kolegyňu, ktorá mi prikyvuje a to je e, pozbudzujúce. Ja som Juky, ona nie je. Takže možno by ste mohli povedať, prečo sa tu na to vôbec nespomína. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Jakonsári. Ďakujem. Chcem sa poďakovať. Ste naozaj veľmi dobrá predsedajúca. Pokiaľ ide o túto spoluprácu, tak už sme sa dostali veľmi ďaleko, ale máme ešte pred sebou aj veľa práce. Predsa len to však ukazuje, že spolupráca medzi členskými štátmi sa zlepšila. Nie sme v kríze e, a v tejto oblasti sme dosiahli pokrok. Ale napríklad pán Juncker hovoril o európskej armáde, ale o to nejde v tejto súvislosti. A ja si myslím, je možné, že to slovo je také príťažlivé, že by sa chcelo často používať, ale my musíme bojovať proti krízam. Dôležité je, je v to, ja v tomto kontexte diplomácia, ale to, o čo usilujeme v tejto spolupráci, je veľmi dôležité, pretože môžeme aj veľa usporiť takouto spoluprácou. A nebolo by dobre, keby sme nemali spoluprácu a keby členské štáty eh, financovali takéto aktivity samé. Naozaj môžeme dosiahnuť aj úspory, ak budeme spolupracovať a tieto finančné prostriedky by potom poskytli aj, alebo zabezpečili bezpečnosť v Európe. Ako som povedal, máme pred sebou dlhú cestu a je dobré, že sa priemysel ďalej rozvíja. Avšak musíme mať aj iný uhol pohľadu, nielen takýto uhol pohľadu na priemysel. Máme veľké mm, výzvy v oblasti bezpečnosti a našu spoluprácu tu musíme ďalej rozvíjať. Napríklad pokiaľ ide o spravodajské služby, ale odviedli ste dobrú prácu to je veľmi dôl- a je to veľmi dôležitá správa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Anford, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo. Len na úvod, ako ste už spomenuli, tento program má posilniť spoluprácu. Je to priemyselný program, ktorý umožní odvet odvetviu byť inovatívnejším, konkurencieschopnejším, aby posilnil európske kapacity v oblasti bezpečnosti. Poznamenali sme si všetky vaše pripomienky, najmä dôraz na potrebu otvorenejšieho trhu a zapojenie malých a stredných podnikov, aby sa mohli tohto zúčastňovať. Je to vec, na ktorej aj komisii veľmi záleží a sme radi, keď budeme môcť túto oblasť rozvíjať ďalej v trilógoch. Ešte jedna vec, kde sme sa mali priamo vyjadriť, a to je odkaz na NATO. NATO sa uvádza v odôvodneniach návrhu, kde vysvetľujeme, že tie kapacity, ktoré musia vzniknúť, musia byť aj v súlade so spôsobilosťami členských štátov a v tejto súvislosti odkazujeme na regionálne iniciatívy ako aj na kontext NATO. Ale samozrejme, toto je priemyselný program podľa článku 173 Zeu. a robíme tu odkaz na e, obranný kontext. Toto nie je čisto program obrany, ale aj priemyslu a na to je tu uvedené. Ďakujem. Ďakujem. Chcem teraz ja reagovať na niektoré poznámky ako spravodajkyňa po holandsky. Chcem sa v prvom rade poďakovať za vaše vyjadrenia. Vidím, že je tu veľký záujem o túto tému. Počula som od viacerých, že je dôležité zapojiť MSP a potom sa mi zdá veľmi čudné obmedziť počet účastníkov na tri a tri krajiny. To sa mi zdá práve taký protiklad voči tejto žiadosti. Takže chcem tu mať pozmenujúci návrh, ktorý by umožnil účasť viacerých účastníkov a krajín. To si myslím je ten správnejší prístup na to, aby sme dosiahli aj tento cieľ. Pokiaľ ide o 50 financovania na miesto 100 pre MSP, tak v horizonte 2020 to máme tak isto. Ja som na tom pracovala ako tieňová spravodajkyňa pri priebežnom hodnotení horizontu 2020. Veľa sa o tom hovorilo a počula som, že tu nejde o veľkosť toho rozpočtu, ale o väčšiu zaangažovanosť a treba vytvoriť konzorcia a majú problémy potom podeliť sa o znalosti a skúsenosti s ostatnými podnikmi a mať väčšiu kvalitu, európsku kvalitu. Uh, Myslím si, že zníženie na 50 znamená väčší počet e, projektov, ktoré možno podporiť, lebo rozpočet je veľmi obmedzený a ak to takto znížime, dáme šancu viacerým projektom na podporu. Všeobecný rozpočet, to je to zníženie z tých 500 miliónov na tých 300 plus miliónov, e, tak to nie je, že by sme program chceli znížiť, ale ide o to, čo nás zaujíma, sú zdroje, odkiaľ sú tie peniaze. Proste nechceme, aby tých 145 miliónov prišlo SEF, ale my chceme mať slovo v tom, že odkiaľ sa budú čerpať prostriedky, takže my spravodajci sa budeme pozerať na to, odkiaľ by sa peniaze dali získať. Ak nájdeme nejaký zdroj, tak to určite doplníme na tých 500. Pokiaľ ide o účasť tretich krajín, tak tam som to už aj v úvode spomenula, že to záleží aj od toho, aká je úvoreň utajenosti daného projektu je jasné, že veľmi dôverné projekty nemusia byť vždy vhodné pre účasť tretich krajín, ale obmedziť celkom výber, to si myslím, že nie je v poriadku. A aby sme sa vyhli tomuto problému, môžeme sa pozrieť na členské štáty NATO, a pre mňa je NATO základným kameňom e, európskej obrany, takže NATO zohráva veľmi dôležitú úlohu. Tak si myslím, že by sme mohli tú účasť tých krajín, e, tretich krajín obmedziť na členské štáty NATO. A potom ešte, pokiaľ ide o vedeckých pracovníkov a expertov, uh, E, tak ja som tiež navrhla, aby experti boli vo, výbor, vo výbor, selekčných výboroch a hovorili ste, že musia byť z rôznych krajín, aby sme zabezpečili väčšiu objektivitu pri výbere projektov. To je veľmi dobrý návrh a pokiaľ ide o kontrolu projektov, tak si myslím, že budeme mať pozmenujúci návrh, aby sa zvýšila úloha EP v kontrole, aby sme sa aj my mohli vyjadriť. Takže toľko na úvod vo všeobecnosti. Chcem sa vám poďakovať za vašu účasť, aktivitu a teším sa na ďalšiu spoluprácu aby sme prišli s dobrým návrhom. Lehota na pozmenujúce návrhy je zajtra a potom budeme mať prvé posúdenie pozmenujúcich návrhov počas ďalšieho rokovania výboru 4. decembra. A teraz by som chcela uzavrieť túto tému. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy a spoluprácu. To znamená, že môžeme teraz pokračovať ďalším bodom programu ktorý sa týka testu proporcionality pre regulované povolania, kde všetci samozrejme vedia, že to je súčasť balíčka služieb. Rada už prijala svoje všeobecné smerovanie v maji 2017. Mali sme návrh správy pána Švába, ktorá bola predložená. Zaoberali sme sa ňou v júli 2017 281 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. Budeme o nej hlasovať počas najbližšej schôdze 4. decembra. Teraz eh, sa budeme zaoberať eh, kompromisnými návrhmi a tu by som rada odovzdala eh, slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Švábovi. Ďakujem, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za pozornosť a za milý úvod. Myslím, že dnes by som sa nemal pozastavovať nad počtom pozmeňujúcich návrhov alebo iných e, vecí. Mali by sme hovoriť o obsahu. Pretože musím povedať, že v prvom rade spolu s mojimi tieňovými spravodajcami som už absolvoval niektoré veľmi užitočné a konštruktívne stretnutia. A naozaj by som sa mal im všetkým poďakovať za úsilie, za ich e, ústretovosť, za čas, ktorý strávili napredovaním tohto návrhu. človek počuje niekedy o národných tradíciách, o európskych úvahách a chceme všetky tieto veci dobre reflektovať a chceme sa ubezpečiť, že to všetko pôjde správnym smerom. Po druhé, po vďake e, na adresu tieňových spravodajcov, pani predsednička, by som sa rád ešte pozastavil aj pri spolupracovníkoch, osobitne poďakovať sekretariátu. Myslím si, že na viacerých miestach sme z technického pohľadu dosiahli zlepšenia, ktoré boli možné len vďaka tomu, že naozaj aj zo strany sekretariatu sme dostali výraznú podporu a za to ešte raz veľká vďaka. Z môjho pohľadu situácia v tejto chvíli vyzerá tak, že v princípe sme sa dohodli na tom, že proporcionalita musí byť tým hlavným princípom, aj pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa týkajú novej regulácie povolení už v súčasnosti v zmysle primárneho práva e, podľa článku 59.3 e, smernice o uznávaní kvalifikácií to tak platí a takisto aj v rámci právnych úprav legislatív viacerých štátov je tomu tak. Každopádne per se proporcionalita nie je žiadnym právnym termínom, ktorý by bol jasný. Je to termín, ktorý v konečnej dôsledku závisí od výkladu e, jednotlivých sudcov a väčšina sudcov rozhoduje teraz podľa toho, ako uvážia a tým pádom e, sme dostali zo strany Európskej komisie pomerne ťažkú úlohu, pretože máme do istej miery zadefinovať, čo proporcionalita je z pohľadu regulácie povolaní alebo opatrení v súvislosti s novou reguláciou povolaní. A zo so samotnej povahy je to mimoriadne ťažká úloha, pretože to, čo je proporčné, a primerané v Bulharsku, tak to sa nerozhoduje podľa európskych meritok, ale samozrejme do veľkej miery podľa bulharských meritok. Čo v Nemecku je primerané alebo proporčné, to bude vyzerať ináč. Napriek tomu, že je to odvodené z toho istého termínu, samozrejme v konečnom dôsledku tam zohrávajú nemecké tradície a nemecké zvyky e, značnú úlohu. Takže myslím, že tu sme sa pustili do istého takého dobrodružstva po tom, čo prišiel návrh komisie. Avšak nevychádzame z bodu nula, pretože toto súvisí aj so smernicou o uznávaní kvalifikácií, kde kolegyňa Verňo, ako kolegyňa socialistov a demokratov, v predchádzajúcom funkčnom období odviedla veľmi dobrú prácu v rámci e, smernice o uznávaní odborných kvalifikácií 59.3 článok e, zásada proporcionality už v súčasnosti e, je tam stanovená proporcionalita ako ten hlavný princíp. To znamená, pre všetky zamestnávateľské organizácie, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, platí už teraz ten princíp alebo zásada proporcionality. Ja som len žartom povedal, že si kladím otázku, prečo potom vôbec potrebujeme ďalšiu smernicu o proporcionalite, ale to sme si už ujasnili túto otázku, máme ju, ale zároveň je jasné, že vylúčením z tej smernice o proporcionalite nikoho nebudeme z tej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, a teda konkrétne článku 59.3, a ten princíp e, proporcionality nedokážeme zabezpečiť. Vylúčenie z toho, tej proporcionality nie je možné, nie je prípustné a z tohto pohľadu musím povedať, že aj ja sám v rámci mojej práce myslím, že som istým spôsobom e, už odstránil ten, ten problematický bod, lebo ja som si pôvodne myslel, že vylúčenie z e, smernice o proporcionality, pokiaľ ide o pracovné miesta v oblasti zdravotníctva, že to by bolo jednoduché, e, lebo sa dá jednoducho oprieť o smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií, teda by to podliehalo tomu. Ja mám pocit, že v parlamente je početná skupina kolegov, ktorej má podobné presvedčenie. E, nie je len jasné, kde to môže v konečnom dôsledku skončiť. A preto máme na tom záujem ako parlament, aby sme to neponechali na náhodu, ako vôbec skončí teda toto hlasovanie. Ja sa ale domnievam, že z právneho technického hľadiska, keď pôjdeme tejto veci, budeme k nej pristúpať otvorene, tak myslím si, e, že smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, konkrétne článku 59.3, je tento, táto zásada proporcionality oveľa širšie formulovaná a koncipovaná ako to, čo dostávame teraz do tieňových spravodajcov formou pozmeňujúcich návrhov pokiaľ ide o túto smernicu a o vplyv na zamestnania v oblasti zdravotníctva. 59.3 konštatuje, že to musí byť proporcionálne alebo primerané a tým pádom sudcovi alebo členskému štátu alebo ostatným je ponechaný pomerne veľký priestor na výklad, pokiaľ ide o ten test proporcionality e, v zmysle patričných článkov predložených e, kompromisov, tie vedú k oveľa silnejšiemu záväzku pre členské štáty a pre vlády e, v zmysle teda článku 168, pokiaľ ide o zvažovanie proporcionality pri takýchto typoch zamestnaní, teda konkrétne v zdravotníctve. A preto, keď sa pozrieme veľmi podrobne na túto vec, tak musíme konštatovať, že bohužiaľ nemáme dočinenia len s tou vecnou stránkou, ale že do toho vstupuje aj pomerne veľa emócií. Sú zamestnávateľské organizácie, združenia, ktoré jednoducho majú strach pred zmenami. Dobre, aj to je argument, aj o tom môžeme hovoriť, ale ak nie je žiadna zmena, pokiaľ ide o článok 59 odsek 3 smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, tak potom tu naďalej pretrváva riziko, že sa to bude uberať takým smerom, ktoré tieto organizácie si neželajú ja si dobre spomínam, keď sme diskutovali o správe Bernadette Verňo v rámci tohto výboru, a ja som sa zapojil do diskusie, išlo celú sériu otázok, okrem iného aj otázku, či notári v rámci rozsahu pôsobnosti majú do toho spadať do tej smernice notári. A ja som konštatoval, že za posledné roky tí notári, ktorí e, sa ukázali byť veľmi e, zanietení, veľmi takí aj rigidní v rámci európskeho kontextu, že tí boli, tak povedať, odregulovaní, postavení reguláciou bokom, pričom ostatní sa pokúšali, pokúšali zabezpečiť si svoje miesto v európskom rámci a tým sa viedlo oveľa lepšie. Preto e, moje príklady zo skupení povolaní a zamestnaní, ktoré e, v konečnom dôsledku najprv mali cez ten rigidný postoj také lepšiu pozíciu, ale potom neskôr pri hlasovaní členských štátov na úrovni rady sa dostali pod kolesa, tak povediac. A preto si to musia rozmyslieť všetci, ktorí sú nejakým spôsobom teraz takto vystavení týmto otáznikom. Ja som otvorený pre všetky riešenia ja som ochotný podporiť väčšinové stanovisko. Ja sám som predniesol tú myšlienku, že zamestnanie v oblasti zdravotníctva by sme eh, mali vylúčiť eh, z pohľadu tej proporcionality, ale zároveň musíme ich ponechať v rámci AKI spoločenstva a tým pádom sa bude vzťahovať článok 59.3 tejto chvíli e, diskutujeme veľmi konštruktívne s tieňovými a riešime otázku, či nejaká iná cesta nebola by lepšia, schodnejšia, aby členské štáty mali výslovnú povinnosť e, pri regulácii služieb a povolaní v oblasti e, zdravotníctva, pokiaľ ide o ochranu pacientov a tak ďalej, aby to zohľadňovali v zmysle článku 168 toto je cesta, ktorú si teraz definujeme e, a som veľmi vďačný, že tieňoví spravodajci e, priniesli veľmi užitočné, nápomocné podnety. Myslím si, pani predsednička, že z časových dôvodov teraz k článku 6, ktorý je samozrejme kľúčovou vecou tejto smernice, e, nebudem ďalej toľko hovoriť. Hovoril som o článku 6, 4, 9, je tam teda odsek 4 a v tom je ešte viacero možností, ako zohľadniť kritéria v rámci posudzovania proporcionality, to sme tam zapracovali do tohto odseku a preto si myslím, že sme tu zaviedli viacero zlepšení. Takisto sme povedali, že hospodárske alebo ekonomické dopady nemajú byť zahrnuté do kritérií proporcionality, testu proporcionality, ale v zásade slúžia členským štátom len pre iné zamestnania, nie však pre oblasť zdravotníctva na iných miestach článku 6 sme ešte tie veci ďalej zadefinovali, objasnili, že si myslím, že v konečnom dôsledku my ako výbor si musíme zvoliť tú lepšiu cestu, ale mali by sme tak urobiť eh, s rozumom a nie s emóciami, lebo ináč sa môžeme eh, dostať do nesprávneho smeru. A ďalej, pani predsednička, ešte druhá časť, a to len stručne, eh, ktorá je pre mňa tiež veľmi dôležitá. Viete, že cezhraničné poskytovanie služieb zamestnaní, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, aj napriek tomu, že taká domnienka, nejde tu vo, všeobec, vo všeobecnosti o tie služby. Ide o to, že tie zamestnania, ktoré spadajú do smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ktoré komisia týmto návrhom istým spôsobom obmedzila, musia si dať schváliť tie obmedzenia v rámci proporcionality pre vlastné stavovské alebo organizácie alebo zamestnávateľské organizácie, že tieto potom obratenie môžu požadovať proporcionalitu, pokiaľ ide o opatrenia členských štátov, ktoré realizujú takéto cezhraničné poskytovanie služieb v týchto odvetviach. A ja sám pochádzam z cezhraničnej oblasti, pohraničnej oblasti a ja si myslím, že Európa pre nás prináša viac, keď pristupujeme k tomu otvorenom, otvorenom duchu, a keď sa snažíme veci riešiť cezhranične, e, aj v mojom regióne je celá séria problémov a tam traja e, ministerskí predsedovia, jeden zástupca zelených, sociálnych demokratov a takisto kresťanských demokratov e, formulovali list, kde je prozba alebo apel, aby sme našli riešenie na tento problém. Nie je to teda vec, ktorú by som si ja vymyslel. E, je to širokopolitický problém, kde zelení a sociálni demokrati zastupujú e, rovnakú líniu, zastávajú rovnakú líniu ako my. A preto chcem poprosiť kolegyne kolegov nielen z mojej frakcie, ale aj z iných frakcií, aby sa zaoberali touto otázkou, aby ju preskúmali. Ja sa domnívam, že proporcionalita, pokiaľ je o požiadavky na služby, alebo na poskytovateľov služieb cezhraničného charakteru, to už musí existovať z dôvodu primárneho práva. V smernici o presadzovaní enforcement a takisto smernici o vysielaní pracovníkov, to je už e, stanovené. Už dnes je to aký, ktorý však nie je dodržiavaný. A keď teraz na tomto výbore povieme, že nás vôbec aký nezaujíma, každý si môže robiť, čo chce, aj napriek tomu, že dochádza k porušovaniu práva, to je podľa mňa veľmi nepotešiteľný signál z pohľadu vnútorného trhu EÚ a ja preto chcem jednoducho poprosiť o to, aby sme spravili ten malý krok a povedali, že to, čo dnes v EÚ platí ako právny stav, tak to musia členské štáty dodržiavať. Nie ide o rozšírenie práv, ide len o to, že povieme, že drahé členské štáty, to, čo dnes je ten právny stav, právna podstata, to treba dodržiavať. Ja preto chcem na to apelovať, dúfam, že dosiahneme väčšinou podporu a ja som zvedavý, čo povedia ostatní kolegovia. Tieňovi ďakujem veľmi pekne, srdečne za pozornosť. Pôvodne sa predpokladalo, že 4. decembra budeme hlasovať na výbore. Ešte máme stretnutie tieňových spravodajcov, kde budeme o tomto termíne diskutovať. Z môjho pohľadu by sme mohli ešte o týždeň to posunúť plus minus. Mali by sme tam flexibilitu, keby nám to pomohlo veci napredovať. Ďakujem. Okay, thank you very much, uh, Andreas. And then, uh... Ďakujem pekne, Andreas. Môžeme prejsť na tieňových a za SAD pán Koferati, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Ako som už povedal, za ostatných okolností, pri ostatných situáciách, keď sme o tomto diskutovali, stanovisko mojej skupiny je, že návrh e, komisie treba podstatne zmeniť. My sme naznačili, ktoré z nášho pohľadu sú tie podstatné ťažiskové body, ktoré spôsobujú ťažkosti, s ktorými sa nevieme stotožniť. E, musím povedať, že Andreas robil veľký kus práce, kvalitnej, a stále zostávajú niektoré témy, ktoré si vyžadujú zmeny, niektoré vieme podporiť. Ešte stále sú tu však dve otázky z môjho pohľadu podstatné. A z tohto dôvodu možno odpustíte to, že budem sa opakovať v niektorých aspektoch, ktoré e, možno e, nebude sa dať e, riešiť úplne uspokojivo v rámci kompromisnej fázy. Tie dva problémy, ktoré konkrétne zostávajú na jednej strane, sa to týka profesí alebo povolaní v zdravotníctve. Alternatíva, ktorá bola predmetom prehlbenia, analýz a skúmaní a tým pádom e, vylúčenia, respektíve nevylúčenia takýchto zamestnaní alebo povolaní zo zdravotníctva. My sme požadovali, a to opätovne potvrdzujeme, vylúčenie týchto povolaní z návrhu, pokiaľ ide o test proporcionality. Aj úplné vylúčenie by nám nebolo proti srsti, pretože my si nemyslíme, že v súčasnosti existujú e, tie vhodné podmienky v našich krajinách na to, aby sme dokázali zabezpečiť konsenzus okolo rigidnej uplatňovania kritérií smernice. Ja viem, že iné politické skupiny majú rozdielny názor, tak ako pred chvíľočkou e, spomínal Andreas. V tejto fáze to, čo sme my požadovali v rámci schôdzi tieňových spravodajcov, čo opäť potvrdzujeme, je jednoducho to, že budeme hlasovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. A potom sa prispôsobíme tomu výsledku, ale nemyslím si, že v tejto veci bude možné stanoviť nejakú konvergenciu. Napriek tomu, že tá téma je veľmi citlivá a že v iných výboroch prevažuje pozícia, ktorá ponecháva ten výsledok otvoreným. Nie je tam nejaká definitíva. My sa musíme snažiť o také širšie riešenie. Ja si ale myslím, že rozšírenie takéhoto konsenzu je jednoduchšie v prípade, že sa nebudeme snažiť o takú zmetočnú mediáciu, ale ak sa jasne rozhodneme ohľadom toho, čo spraviť v tejto veci. Buď jedna alebo druhá, jeden alebo druhý smer. My chceme vylúčiť tie povolenia, tak ako som e, spomínal, pričom do maximálnej miery rešpektujeme <clears throat> rozmanité názory, ktoré sa objavujú aj e, v našej skupine. Ďalej je tu druhá otázka, tá sa týka tej cezhraničnej povahy služieb. My si myslíme, že by bolo chybou rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice tak, aby pokrýval aj úpravy a normy, ktoré sa týkajú regulácie poskytovania služieb. To, čo píše Andreas, to sú objektívne e, podmienky, ktoré sa týkajú všetkých e, cezhraničných regiónov alebo hraničných regiónov. Aj ja žijem v peknom pohraničnom regióne oblasti a som si vedomý takýchto rozporov, ale nemyslím si, že je možné riešiť a to nie je len môj názor, ale stotožne sa s ním aj moja skupina, nie je možné to vyriešiť v rámci právnej úpravy, o ktorej diskutujeme. zásah v tejto veci by len viedol k zvýšeniu byrokracie bez nejakého dôvodu a samozrejme bez opravných nákladov. A nakoľko toto je tak politicky citlivá téma, to by zakladalo isté zasahovanie do otázok smernice, ktoré sa týka vysielania pracovníkov. Ak v smernici o vysielaní zamestnancov sú obsiahnuté nejaké rozpory, alebo ak z nej vyplýva nejaká, nejaké problémy pri implementácii, tie je nevyhnutné riešiť na úrovni tejto smernice. Podľa mňa by bolo výraznou chybou, keby sme to naopak sa snažili robiť v rámci tejto našej diskusie a v rámci tohto návrhu. Ak neprídeme, nedosiahneme istú konvergenciu v tomto bode, na rozdiel od prvého, tak bude možné dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o celý návrh e, zo strany socialistov. Každopádne, ako vždy, sme k dispozícii na diskusiu. E, môžeme si konfrontovať názory až do poslednej chvíle. Vrátanie možnosti presunutia hlasovania, ak to má pomôcť. E, pokiaľ ide o navrhovaný postup, tak tam nenamietame. Pokiaľ ide ale o tú vecnú stránku, tak tie naše pozície sú tie, ktoré som predniesol. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujem. A za EKR pán Sulík. Prosím, buďte čo najstručnejší, pretože už pomaly prekračujeme čas. Nech sa páči. E, zuerst einige Wörter v Deutsch. E, Ďakujem pekne. Najskôr pár slov za... Ne... V Nemčine chcem sa za tú prvotriednú argumentáciu poďakovať e, a myslím, že tam e, zaznelo všetko. Ďakujem aj za tú konštruktívnu snahu nájsť kompromis a teraz, ak dovolíte, budem hovoriť po slovensky. E, mrzí ma, že napriek blížiacemu sa termínu hlasovania sme zatiaľ nenašli e, zhodu na zahrnutí zdravotníckých profesí a cezhraničných služieb a preto by som ešte raz rád poukázal na kameň úrazu, môj postoj sa od začiatku nezmenil, neexistuje logický ani právny dôvod, prečo by mali byť zdravotnícke povolania z rozsahu smernice vylúčené. Obavy o ochranu zdravia boli ošetrené vo viacerých dodatkoch. Odporcovia pôvodne argumentovali najmä špeciálnym postavením týchto povolaní, ale aj strachom z následkov deregulácie. Prvé obavy boli riešené v kompromisných dodatkoch, ako je ich vylúčenie v článku 6 a, alebo ich spomenutie <clears throat> v článku 4a. Obavy z deregulácie a úrovne ochrany zdravia zo strany <clears throat> socialistov sú však stále rovnako neopodstatnené a nejasné ako na začiatku. Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií už dnes ex post posudzuje zdravotnícke povolania a nový návrh len odstráni problém nejasnosti poslednej písomnej reakcii sa socialisti vyjadrili, že by mali byť zdravotnícke povolania vylúčené z hlavných elementov testu proporcionality bez toho, aby tieto konkretizovali. Proporcionalita predsa znamená iba to, že budeme dodržiavať čo najmenej obmedzujúce prostriedky mala by tiež zabrániť členským štátom chrániť si svoje vlastné trhy pred pracovnou silou z iných krajín a rozšíriť ponuku na trhu, čo bude výhodné i pre spotrebiteľov. Toto ja osobne vnímam ako skutočný dôvod, že frakcia SND odmieta, respektíve trvá na vyňatí zdravotníckých povolaní. Je to čiste protekcionistické opatrenie. Z tohto istého dôvodu oceňujem dodatok e, pána Švába o cezhraničných službách, ktorých dostupnosť by mala byť na úrovni Európskej únie našou úplnou prioritou. Mobilita pracovnej sily je náš európsky záujem a nerozumiem, prečo tak často na toto poniektorí zabúdajú. Uvediem jeden príklad ešte k tým zdravotníckým službám. Na Slovensku, v krajine teda, kde ja žijem, musí mať zdravotná sestra vysokú školu. Slovenská republika teda pomerne pracným spôsobom vzdelá e, zdravotné e, sestry. Tie potom odchádzajú do západoeurópskych krajín za lepšími peniazmi a Slovensko na toto dopláca. Napriek tomu hovorím, otvorme ten trh, keď teda má byť Európa jeden jednotný spoločný trh, tak musia všetky krajiny urobiť ústupky. Aj keď to nemusí byť z krátkodobého pohľadu pre tú, ktorú krajinu výhodné. A protestujem najmä proti takej dvoj, dvojjazyčnosti, že na jednej strane majú niektorí ľudia plné ústa o Európe a na druhej strane, keď ide o to, aby sme pomohli jednotnému trhu, tak zrazu sú veľkí ochranári. Zrazu myslia iba na svoje záujmy. A keď už teda malá krajina ako Slovensko dokáže tento krok, urobiť a povedať áno, zjednoťme to, aj keď presne viem, že na Slovensku nám budú chýbať zdravotné sestry, tak o to viac by to mali vedieť veľké, bohaté, ekonomicky silné krajiny urobiť. To je z mojej strany všetko. E, ešte posledný bod na záver ak by malo presunutie hlasovania zo 4. decembra na neskorší termín pomôcť veci, tak sa k tomuto prikláňam. Predpokladám, bolo by to v Štrásburgu, ten 11. december je štrásburský týždeň. No a ak by to bolo v Štrásburgu, chcel by som poprosiť dať to na útorok a, a nie na pondelok. Ďakujem pekne. Ďakujem za Alde pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem čo najstručnejší. Poprvé, chcem sa úprimne poďakovať pánovi Švábovi. Bola to vynikajúce rokovanie, mali sme rôzne názory, ale pán Šváb skutočne urobil dobrý kus práce v zmysle zlepšenia pozície a nájdenia spoločného kompromisu. Kompromisné návrhy, tak ako e, vyzerajú teraz, súhlasíme s nimi, nemáme s nimi problémy, nerozumieme e, logike opozícii, prečo by sme mali zahrnúť do toho aj zdravotnícke služby. Vzhľadom na to, že členské štáty zvyčajne nechcú robiť niečo, čo by vnímali ako nebezpečné. V tomto prípade sú však členské štáty za zahrnutie e, týchto zdravotníckých e, služieb, takže ja neviem, prečo by sa mal toho obávať parlament. Parlament zvyčajne zachádza oveľa ďalej ako členské štáty a teraz by to chcel e, zrazu obrátiť. My takisto nevidíme žiadny problém v tejto oblasti. Ja si myslím, že to je úplne jasné. A mm, vlastne táto téma nezachádza do problematiky vysielania pracovníkov. Takže myslím, že tu problém nie je. Kompromisné návrhy sú vyvážené, pretože každý z nás urobil nejaký krok a my sme sa už dosť snažili u nás v politickej skupine mi to niektorí vytýkajú, ale ak to má byť kompromis, tak nech je to kompromis. E, samozrejme, že to nie je pre všetkých uspokojujúce, ale je to vyvážené. My sme pripravení pre dohodu. My už sme dve či tri pripomienky rozoslali. Myslím, že s tým nie je žiadny problém v našej skupine. E, sú tam aj poznámky a zajtra budeme mať schôdze tieňových spravodajcov a dúfam, že sa veľmi rýchlo dohodneme. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Tošinský, pani Tošinská, ďalšia tieňová spravodajkyňa, nech sa páči. Nie, dobre. Takže máme ešte ďalších e, štyroch rečníkov. Prosím vás, aby ste boli čo najstručnejšie. Ešte minútku, pani Rozie. Ďakujem. Ja si myslím, že tu je aj problém, ktorý e, súvisí s metodológiou. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, tieňovým spravodajcov za e, to, že sa snažili prekonať tie e, ťažkosti a najmä problémy súvisiace so zdravotnými pracovníkmi. Ja sa chcem venovať na teraz cezhraničnému poskytovaniu služieb. Mám pocit, že tu chýba taká nejaká legislatívna jasnosť. Hovorí sa tam o cezhraničnej mobilite. Potom tu máme smernicu e, služby, tam sa hovorí o trans, e, cezhraničných službách tiež. Možno, že by sme mohli tieto otázky riešiť v rámci textov, ktoré už existujú a nedávať E, tieto e, veci e, týkajúce sa cezhraničnej mobility aj do poskytovania cezhraničných služieb. Teda máme predsa smernicu služby a uzná, za vzájomné uznávanie kvalifikácií. Ja si myslím, že už tieto veci existujú. A pokiaľ ide o podstata textu, tak ja si myslím, že nemyslím tu teda len na tento test, ktorý tu máme pred sebou, ale tá otázka, ktorá E, súvisí s e, takým celkovým e, zarámcovaním a legitímnymi pravidlami, ak sú v členských štátoch prijaté. Potom je tu mobilita pracujúcich, boj proti sociálnemu dumpingu, revízia služby vysielania pracujúcich a tam netreba revidovať eh, sociálny dumping, ale treba zrevidovať texty, ktoré v tomto smere idú a potom otvoriť priestor, tak ako povedal Sergio. Myslím si, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie, ak nie, tak to bude problém. Beaucoup, uh, for, um, have, um... Ďakujem. A teraz tu máme López Esturis, nech sa páči. Ja ja chcem poďakovať e, kolegovi Švábovi, pretože on naozaj tak s takou vášňou e, sa tejto práci venoval a ja teda nechcem zachádzať do hĺbky týchto otázok. Mm, rád by som však chcel pripomenúť, e, že pred šiestimi mesiacmi v našej diskusii bolo jasné, že zdravotné služby nebudú zahrnuté do tejto správy. A napriek tomu teraz sa tu objavili dva kompromisy, 2 a 6, e, a kde sa táto otázka vrátila. Ja už som moje stanovisko povedal a stále sa ho držím. A ja ako španielský poslanec musím povedať, že u mojej krajine v Španielsku e, zdravotné povolania sú úplne dokonalé E, regularizované a my nepotrebujeme nové pravidlá, pokiaľ ide o tento text o proporcionalite. Ale chcem povedať, že napriek tomu som ochotný vypočuť si alternatívne jasné návrhy, ale treba mať na zreteli skutočnosť, že Envy hlasovalo väčšinovo za vylúčenie e, týchto profesí a takisto aj výbor Amplua hlasoval za vylúčenie týchto profesí z tohto rámca. Takže bez akýchkoľvek vášne, treba povedať, že doteraz to bolo všade vylúčené. Uvidíme, aké návrhy dostaneme, veľmi pozorne ich preskúmame a budeme sa snažiť byť čo najkonštruktívnejší. Ďakujem. A áno, ďakujem. A teraz má slovo ďalší rečník. Áno, musím povedať, že až doteraz, keď som čítal text, tak som stále myslel na to, že by bolo dobré, aby sme zdravotnícke profesie z tohto textu vylúčili s tým, že by tu existovala možnosť nájsť kompromisy. Ja viem, že Andreas Schwab na tom pracuje a netreba do toho zapájať emócie. Napriek tomu mám tu dva príklady, ktoré ilustrujú ťažkosti. Poprvé, členské štáty majú e, zdravotné štandardy, ktoré sa navzájom líšia Takže e, keď nejaký členský štát bude napríklad žiadať na nejakú prácu istý diplom a na, v inej krajine tam bude iný. Napríklad pokiaľ ide o urológa, tak iné veci sú umožnené vo Veľkej Británii, iné vo Francúzsku a v Taliansku. A v takejto situácii napríklad, keď urológ príde z Francúzska do Veľkej Británie, tak on, e, bude, e, on zníži kvalitu Takže neviem, či je tomu naozaj tak, ale existujú tu takéto nezrovnalosti medzi národnými legislatívami a nevidím nič, čo by umožnilo členským štátom stanoviť nejaké spoločné štandardy. A druhá vec, vo Francúzsku máme e, lekárske, máme oblasti, kde jednoducho nie je lekárov. Sú to lekárske e, púšte a Eh, obyvateľstvo je liečené farmaceutmi a oni sa mu, tam máme numerus clausus, pokiaľ ide o eh, geografické rozmiestnenie farmaceutov. A to je skutočne, títo farmaceuti poskytujú skutočné zdravotnícke služby. A Vlastne toto by znížilo možnosť štátu regulovať nasadenie farmaceutom aj keď títo vlastne poskytujú skutočne e, službu verejnosti. I keď nehovorím, že ten návrh, ktorý tu je, nie je zaujímavý, e, napríklad e, ustanovenie 19 tam s niekoľkými pozmenujúcimi návrhmi ja súhlasím, aby členské štáty stanovovali aj štandardy, aj aby regulovali situáciu, ale treba tam stanoviť e, e, isté hranice a ja si myslím, že v súčasnosti tá laťka je veľmi vysoko, pokiaľ ide o požiadavky členských štátov na reguláciu a nie som si istý, či to nie je chyba. Ďakujem. A teraz tá pán ňu. Áno, my hovoríme o regulácii profesí v celej únii a ja dúfam, že táto správa zlepší situáciu, na, s ktorou som sa ja stretol. Boli to dve situácie. Jednak profesionálni inštruktori lyžovania, keď e, britskí inštruktori vo Francúzsku nemôžu vykonávať svoju prácu, bránia im v tom a po druhé jazyk. Môžete byť tým najlepším lekárom na svete, najlepším inžinierom na svete, ale keď pracujete v krajine, kde ľuďom nerozumiete, tak ste hrozbou pre vaše okolie. Takže to sú moje dva body, ktoré som chcel pripomenúť. Ďakujem. A teraz pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým kolegyniam, kolegom, ktorí sa vyjadrili v tejto veci. Možno by som veľmi stručne tú námietku zo strany socialistov riešil. Ide o služby pretože francúzska kolegyňa Rozier a aj Sergio Koferati, talianský kolega, to spomenuli. Právna, právny odbor parlamentu bol dotazovaný v tejto veci, či je tu nejaký súvis. A ja citujem, dostal som odpoveď, pokiaľ ide o vašu otázku, každopádne nie je tu žiadny spor alebo nejaké trenie, pokiaľ ide o e, smernicu o presadzovaní alebo uplatňovaní a o vysielaní pracovníkov. Článok 9 tej prvej smernice umožňuje e, uvaliť e, také opatrenia, ktoré zabezpečujú efektívne monitorovanie a tieto požiadavky a opatrenia musia byť oprávnené a primerané už per se, takže nie je tam e, nejaký takýto spor. Ak chcete z toho spraviť politický, politický príbeh, tak potom prečítajte si ten text, ale nevymýšľajte si nejaké príbehy. Nejde tu o služby, ide len o opakované potvrdenie toho, že opatrenia tie členské štáty môžu prijímať. A to nespochybnem, Ale že tieto opatrenia majú byť primerané. A ja si myslím, že ak nakoniec nebudeme už e, hovoriť o tých pochybeniach členských štátov, z ktorých možno pochádzate, to už je druhá vec, tu v parlamente, tak potom sa ocitneme v situácii, ktorá už bude mimo priestoru spravodlivosti. A tomu by som sa ja chcel e, vyhnúť. A viem aj teda, že v Nemecku, a prosil som aby mi pomohli toto podporiť, tento argument, pokiaľ ide o poplatky pre regulované profesie, e, ktoré chcú prichádzať do Nemecka, tie sa veľmi pohybujú, tie fluktujú výrazne a nesúhlasím, že vždy je tá cena primeraná. Tak ako povedal kolega Sulík, každá krajina si musí e, stanoviť tie svoje primerané opatrenia, vrátane mojej vlastnej, ale ak to robíme na prospech vlastnej e, krajiny, tak e, môžeme požadovať, alebo ak to robíme za vlastnú krajinu, tak môžeme požiadať ostatných, aby to robili takisto, lebo je to už e, zakotvené v práve EÚ. Výbor EMPL odmietol tento návrh, pretože nevedeli nájsť nejaké riešenie a to je pre nás taký budiček, že musíme spoločne hľadať dobré, vážne riešenie, pretože ak sa nám nepodarí získať väčšinu, pokiaľ ide o vylúčenie povolení v zdravotníctve a ak nezískame väčšinu e, v prospech kompromisu, komisia bude veľmi spokojná, pretože potom ich návrh môže prejsť. Ja myslím si, že to by nemalo byť naše riešenie. E, mali by sme e, to urobiť tak, aby to bolo v tom duchu, čo my chceme. A ak budú kompromisy, tak ja pôjdem touto cestou. Právna jednoznačnosť a istota, ktorá bola požadovaná, tá je plne dodržiavaná bez akýchkoľvek pochybností. E, vec, ktorú spomenul kolega Antonio Istorius, to je jasné. Na začiatku bolo zjavné, že povolenia v zdravotníctve budú spadať e, do zásady e, proporcionality v zmysle článku 59.3 smernice o uznávaní odborných kvalifikácií. Čo sa ale ukázalo je, že marža diskrecionality pre členské štáty, pokiaľ ide o zasahovanie do týchto povolaní, je väčšia v rámci 59.3 ako je tomu v texte, ktorý je výsledkom kompromisov. Čiže vidím to ako istý argument, ale mali by sme sa veľmi pozorne pozrieť na tie podrobnosti a som veľmi rád, že spomenul tieto veci, pretože tým, že sme to spomenuli, máme možnosť sa zaoberať aj tou obsahovou stránkou. A to isté sa týka aj tých dvoch príkladov, ktoré spomenul Filip Žuan. Tieňovi vedia, že vždy som hovoril o tom, že geografické rozdelenie, rozmiestnenie zamestnaní v zdravotníctve, v polení zdravotníctva, lebo to je vec, ktorá je problematická a Filip o tom hovoril. V Nemecku je to podobne a určite iné krajiny by to vedeli spraviť. Vidiecké regióny alebo oblasti, a ja pochádzam z takého, je jasné, že potrebujeme, doktor, aby doktory a lekárne umožnili dobrý zdravotný stav tej populácie a nie je iný spôsob, ako to prerozdeľovať, distribuovať, tak eh, neviem si predstaviť, prečo by tak tomu nemalo byť pokiaľ ide o ten ďalší príklad, tak to som si ešte úplne nepremyslel. Spravím to po výmene názorov, uvidíme, ako to vyriešime. Budú mať členské štáty možnosť e, prispôsobiť si národné systémy tej svojej situácii, ale môžu tak spraviť len v súlade s so zásadou proporcionality a to je vo všeobecnom záujme, myslím. Teším sa na najbližšie stretnutie tieňových a dúfam, že to dáte do termínu tak, aby mohli sa zúčastniť všetci kolegovia. Ak bude nevyhnutné, hlasovanie posunieme. Chceme ale dobrý, kvalitný výsledok a nie len výsledok nejakej náhody. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne, András. Za normálnych okolností by sme hlasovali 4. decembra, ale je celkom možné, že to bude presunuté na neskorší termín. To znamená, že môžeme teraz prejsť ďalej k ďalšiemu bodu, posledný bod ranej časti ohľadom elektronického preukazu služieb. Ako viete, toto je spoločná rozprava o nariadení a smernici, ktoré sa týkajú preukazu elektronických služieb. A teraz ja prejdem do holandčiny a poviem ako spravodajkňa. Dostali ste všetci návrh správy, ktorú sme vypracovali. Dúfam, že ste mali aj možnosť si ju preštudovať. Vo Štrasburgu sme spolu sedeli s tieňovými spravodajcami. Bola to veľmi konzult- konštruktívna schôdza a dúfam, že nám pomôže ďalej dosiahnuť, posunúť prácu. V správe je niekoľko zmien a dám teraz slovo kolegovi Jasenkovi, ktorý by sa s nás k tomu vyjadril, ale predtým chcem povedať ešte niečo všeobecné o tomto spise. Hovorím nielen za seba, keď poviem, že nemyslíme si, že tento návrh odstráni všetky problémy alebo že je to úplne úžasný návrh nerobíme si žiadne ilúzie, ale myslíme si, že každý súhlasí s tým, že je veľmi potrebné, aby sa posilnil vnútorný trh a každý z vás si určite v tomto výbore umežňuje, uvedomuje túto potrebu. Preto si myslíme, že je najvyšší čas začať konštruktívne postupovať a snažiť sa zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži ľudí, ktorú dnes máme. Podobne ako aj vy. A ja som bola na mnohých akciách a stretla som sa s mnohými MSP a môžem povedať, že administratívna záťaž, s ktorou sa stretávajú, je veľmi veľká a vidia to ako nástroj, ktorý by im umožnil odstrániť prekážky. Dobre sme si vypočuli jednotlivé priemyselné odvetvia a na základe toho sme prišli s pozmenujúcimi návrhmi. Chceme totiž vyplniť tie medzery a odstrániť nedostatky, ktoré tam boli, aby sme e, dosiahli pridanú hodnotu E, ktorú poskytne tento nový predpis. Takže ja dúfam, že budeme konštruktívne spolupracovať a sme zatiaľ otvorení a radi si vypočujeme všetky vstupy, ktoré by viedli k zlepšeniu celkového prístupu. Všeobecne si myslím, že že vytvára sa okolo tohto návrhu také negatívne ovzdušie, najmä na úrovni lokálnych zainteresovaných strán na základe argumentov, ktoré nie sú opodstatnené. Tu sa nepoužíva zásada krajiny pôvodu, tu nebudeme meniť ani existujúcu legislatívu okolo povedzme sociálneho dumpingu a podobne. Takže prosím, pri debate vychádzajte z faktov a argumentov, ktoré existujú, aby sme sa mohli dopracovať niečomu, čo bude pomáhať vnútornému trhu a podnikom. Je tu niekoľko návrhov na zmenu nariadenia, napríklad definícia e-card. Zdôraznili sme, že e-card má e, poskytuje dôkaz o tom, že osoba môže poskytovať služby aj v inej krajiny počas platnosti e-card a tam potrebujeme elektronickú certifikáciu. A potom, pokiaľ ide o poistenie, tam bola tiež veľká kritika. Uh, tam sa hovorilo o štandardizovanom e, znení a hovorilo sa, že je to veľmi ťažké vlastne dosiahnuť a že sa to rôzne vykladá v členských štátoch. Takže preto žiadame o štandardizovanú formuláciu. Potom sme hovorili o funkčnej operabilite s existujúcimi e, vnútroštátnymi systémami notifikácie napríklad systém RUD v Dánsku. A to je všetko v duchu iba raz treba zadať údaje, čiže raz ich zadáte do systému a nemusíte to opakovať, keď už, máte, keď už sú tam aj do systému e-karty. A potom ešte posledná vec a určite sa ešte o tom bude hovoriť. Toto táto legislatíva nemá viesť sociálnemu dumpingu. Práve naopak, myslíme si, že práve tým, že to tu budeme mať tu na tento všeobecný trhový informačný systém, že dosiahneme väčšiu kontrolu. Hlavne preto, že táto legislatíva nič nemení na existujúcej legislatíve a to je aj to, čo viackrát opakujeme, E, v tejto legislatíve. Takže toľko k nariadeniu a teraz dávam slovo na e, Mira Senko, ale ne, nevidím tu, ale asi tu bude kolega Semoč, ktorý bude o tomto hovoriť asi. Much, Ďakujem. Ďakujem. Ja by som teraz chcel ospravedlniť pána Motena, on som nemohol prísť, pretože má dnes miestne voľby, kde kandiduje, takže bohužiaľ nemohol tu byť prítomný. V každom prípade však slúbil, že sa zúčastní diskusie na diaľku a teší sa na všetky pripomienky, ktoré prídu a samozrejme, že sa k ním neskôr aj vyjadrí. Správa má teda dvoch e, spoluspravodajcov. spravodajcov ktorí spolu veľmi úzko spolupracovali. Spravodajcovia zdieľajú spoločný názor na mnoho vecí. Teraz niekoľko všeobecných pripomienok. Niektorí ľudia hovoria, že e, toto nemá, e, tento preukaz nemá žiadnu pridanú hodnotu, že to nikto nechce, ale to nie je pravda. Pán Maten hovorí najmä o malých stredných a podnikoch a keď hovorí s ich predstaviteľmi, tak oni hovoria, že je potrebné znížiť regulačnú záťaž a rovnako je potrebné znížiť aj administratívne prekážky. Samozrejme, že mm, si treba položiť, aké riešenie je pre implementáciu smernice o službách. Ja si myslím, že my tu z Európskeho parlamentu musíme tlačiť na to, aby sa pre naše podniky našlo riešenie. No a práve tento elektronický preukaz uľahčí život malým a stredným podnikom, pretože tu bude vlastne jeden centralizovaný orgán, na ktorý sa budú obracať a bude to orgán priamo v ich členskom štáte, budú môcť hovoriť svojim vlastným jazykom a celé elektronické vybavovanie zjednoduší a zdigitalizuje celý postup. Čiže bude to nielen zrýchlený postup, ale bude to aj bezpečnejšie. E, to by teda znamenalo, že aj nákladné a pomerne zdlhavé preklady budú z tohto procesu odstránené. V dnešnej dobe podniky často musia čakať 6 až 18 mesiacov na to, aby ich žiadosť bola vybavená a je našou povinnosťou, aby sme s tým skutočne niečo urobili. Ak sa toto nedá vyriešiť, tak oni sa nebudú snažiť cez, o cezhraničné fungovanie potom sú tu ešte ďalšie prekážky pre podniky, ale tento preukaz by to mohol naozaj vyriešiť. Takže oblasť e, pôsobnosti. Určite ste si už všimli, že e, stavebníctvo nie je v anexe v prílohe 1. Spravodajcovia si vypočuli pripomienky, obavy a uvidíme, ako sa bude ten preukaz vyvíjať a možno sa k tomu vrátime v prílohe 1 je zoznam e, tých vecí, ktoré tam budú možno zahrnuté prostredníctvom aktu prenesených právomocí, ale to nie je voľná ruka pre komisiu. Tu je samozrejme potrebné e, zvážiť, že komisia dva roky po transponovaní smernice môže navrhnúť, aby tieto odvetvia boli začlenené do pôsobnosti tejto smernice, ale parlament sa môže proti tomu postaviť, ak nesúhlasíme. Takže opakujem, komisia tu nemá voľnú ruku. Kompetencie členských štátov to je asi jedno z najväčších zlepšení kompetencie domáceho členského štátu v návrhu komisie neboli celkom jasné, preto je to treba v smernici vyjasniť. Dnes je úplne jasné, ako má e, domáci členský štát postupovať v okamihu, keď dostane žiadosť o elektronický preukaz. On vtedy overí, či je podnik právne v krajine ukotvený, či plní všetky požiadavky a následne E, si potom správodajcovia vypočuli aj všetky obavy, ktoré zazneli a síce, že nie je možné tieto všetky informácie kontrolovať uspokojivo. Aj v tejto oblasti sa text vylepšil, takže v domácej krajine, ak sa objavia akékoľvek inkonzistencie a akékoľvek odôvodnené obavy alebo pochybnosti, tak potom celé konanie sa odloží až kým sa neposkytnú dodatočné údaje a nevyjasní sa to, čo bolo treba vyjasniť. Samozrejme, že v prípade problémov je možné potom takýto, e, bude možné tento preukaz odobrať. No a my tu máme ešte samozrejme podmienku overenia zo strany orgánov členského štátu, koordinujúci orgán bez akéhokoľvek predlženia a od odklad, bezodkladne podá teda žiadosť na komisiu kompetencie hostujúcej krajiny, tak tu je potrebné kontrolovať a validovať informácie e, pred zabezpečením, že teda ten pre úkaz bude platný, tak treba tam uskutočniť tie kontroly a rovnako bude možné, aby si hostujúci členský štát vyžiadal od domáceho členského štátu ďalšie vysvetlenia, najmä pokiaľ ide o nejaké dočasné ustanovenia, pokiaľ tá hostiteľská krajina má nejaké pochybnosti. E, samozrejme, tam potom sú všade nadstavené e, potrebné kontroly. V každom prípade je takýto preukaz dobrovoľný. Dobrovoľná povaha je ešte posilnená aj tým, že poskytovateľia služieb, ktorí tento preukaz nemajú, tak eh, tí nemôžu byť diskriminovaní a nemôže sa na ich úkor prijať nejaké rozhodnutie. Tento návrh nezačal jednoducho a my dúfame mať konštruktívnu rozpravu a že všetci Všetky zúčastnené strany sa tejto rozpravy zúčastia. Ja vám ďakujem a ešte skôr, ako prejdeme k tieňovým spravodajcom, máme e, spravodajcu za výbor regiónov. Nech sa páči. Ďakujem, budem veľmi stručný. To, čo som si tu vypočul, je veľmi vypovedné. A je to tak, že je to problematika, ktorá naráža troška na dezinformácie. To sa deje pomerne často v prípade takýchto návrhov. Aj vo výbore regiónov boli ľudia nie dobre informovaní, pokiaľ ide o e-kartu. My máme pozitívny postoj k výhodám tejto karty, ale stále sú tu ešte stále pripomienky, ktoré si vyžadujú ďalšie informácie. Je to dobrovoľný nástroj, ktorý predstavuje určitú nárast internej administratívy. Takže ako to vyzerá teraz ten vzťah medzi e-kartou a Európskou profesionálnou kartou? Zlučia sa, nezlučia sa? A potom je tu ten, ten veľký veľký blok, o ktorom sa hovorilo, a to je nedostatok znalosti, vedomosti a že sa tu objavujú určité črty protekcionizmu. Myslím si, že v EÚ si nemôžeme dovoliť využívať protekcionizmus a pokiaľ ide o kvalifikáciu tých, ktorí by to mohli aj využívať, túto e-kartu. Takže celkové môžem povedať, že chýbajú informácie, možno sa treba, by mala komisia lepšie posielať informácie. Nie, veľa sa hovorilo o tom, že áno, ak to bude právny predpis, predpis, tak je to v poriadku. A keď potom sa o tom rokuje v rámci parlamentu, tak potom a niekto si chce podať žiadosť, musí vedieť, čo tam má byť a nie, ako sa to má implementovať. Treba hovoriť aj o tých praktických detailoch v Európskom parlamente, aj vo výbore regionov a potom sa musí tá administratíva tomu prispôsobiť. Takže celkové je to tak, že súhlasíme s tou myšlienkou, ale implementácia na lokálnej úrovni vyvoláva veľa otáznikov. A musím priznať, že mnohí sa tu boja hospodárskej súťaže na, hlavne v prihraničných oblastiach. A tí sa budú stále bať konkurencie. Možno mali náznak, náznak bolo by dobré, keby sa urobila štúdia efektívnosti tohto nástroja aby sme jasne videli, že má pridanú hodnotu pri eh, exporte služieb v celej Európe. Zatiaľ sme to nevideli čierne na bielom, každý hovorí, že ja neviem, 22% rozpočtu sa takto dostáva a podobne, ale nehovorí sa, aký bude konkrétny prínos opatrenia pre držiteľov e-karty. Takže by bolo vhodné, keby sa to zviditeľnilo. Aj komisia by sa tu mala takto správať a komunikovať so zainteresovanými stranami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo tieňovým spravodajcom za EPP, pani Pani Koraca Bil, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne, pán spravodajca, pretože vy ste prispeli k mojim objasneniam, pokiaľ ide o tú správu. Mala to spraviť komisia. A naozaj súhlasím s priateľom z výboru regionov, že je tu skutočná potreba pracovať na základe skutočnosti so správnymi informáciami. O tom to celé je. A myslím si, že napriek tomu, ako som povedala, ten návrh nebol skvelý na začiatku, tak správou ste urobili veľký krok smerom k objasneniu toho, o čom hovoríme. A my hovoríme o uľahčení voľného pohybu služieb a odstraňovaní byrokracie. Chceme zjednodušiť, e, chceme to uľahčiť pre malé spoločnosti, osobitne, ale pre všetkých poskytovateľov služieb v rámci Európy. Ide o jednotný trh. O tom to je. Kľúčová pridaná hodnota elektronického preukazu, o čom hovoríme, to je vlastne tvorba pracovných miest a rastu. Z nášho pohľadu to nie je dostatočne ambiciozne, ani pokiaľ ide o odvetvia, ani pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, pretože sa to týka len administratívnych prekážok a napriek tomu, že administratívne prekážky sú veľmi dôležité, keď sa rozprávate s malými a strednými podnikami, podnikmi, tak povedia, že regulačné prekážky sú tými hlavnými z pohľadu slobody pohybu. Z tohto pohľadu sme my za to, aby sme doplnili prílohu, kde by bola možnosť mať nové odvetvia doplňané krok po kroku do budúcnosti. Takisto máme obavy ohľadom odstránenia stavebného sektora odvetvia stavebníctva, pretože potom úprimne tam príliš veľa neostáva, pokiaľ ide o poistenie. Spomínali ste, je dobre mať tam osvedčenie o poistení, eh, lebo aj toto je jedna z obav malých a stredných podnikov, to považujú za jednu z prekážok cezhraničnému obchodu takýmto spôsobom minimalizujeme možné ťarchy pre poskytovateľov poistenia. Takisto sa domnievame, že by tam nemali byť dodatočné poplatky spájané s vydávaním elektronických preukazov. A teraz otázky na objasnenia obavy. Samozrejme sú obavy aj v rámci zo skupenia ľudovcov a je nevyhnutné rozstýliť e, tie zmetky a ujasniť si to, pretože vždy, keď od roku 2006 hovoríme o smernici o službách, tak viac je to pod viac také emocionálne ako podoprené skutočnosťami a faktami. Že toto je dobrovoľný systém. Ak podľa vás má nejakú hodnotu, tak podľa neho pôjdete. Ak vám neprináša pridanú hodnotu, tak pokračujete v systéme, ktorý máme v súčasnosti. Nie je to nejaká alternatíva, je to doplnkové k tomu existujúcemu systému. Samozrejme, treba posilniť eh, jednotný bod kontaktu. Ďalej treba posilniť aj vnútorný trh. Ja som bol spravodajkňou predtým, ale hovoríme o komunikácii, o digitálnych platformách, čiže to nie je ťarcha pre členské štáty. Je to vec, ktorá má uľahčovať fungovanie pre členské štáty a má uľahčiť aj chápanie jednotlivých právnych úprav a riadení. Ďalšia vec, ktorá bola viackrát spomínaná, je, že to zasahuje do pôsobnosti členských štátov, pokiaľ ide o sociálnu legislatívu. Nie je to tak, nedostáva tým komisia viacej právomoci nad členskými štátmi v porovnaní so súčasnosťou, podmienky zamestnávania, zdravotnícke otázky, sociálne otázky, to nebude ovplyvnené elektronickým preukazom. A ďalšia vec sa týka zásady krajiny pôvodu. Článok 10. Rada by som to prečítala, pretože tam tá diskusia sa naozaj uverá rôznymi smermi. A prečo je to tak? Prečo dojde do všetkých strán, lebo, povedzme to jasne, je tu principiálna nedôvera medzi členskými štátmi a taký principiálny strach zo zneužívania na úrovni členských štátov. Ale my sme parlament, my vo viacerých členských štátoch sme konfrontovaní takým múrom protekcionizmu. A my musíme s tým niečo robiť v rámci toho jedného roka, ktorý nám zostáva. Chcem teda povedať na adresu tých, ktorí to chcú nejakým spôsobom otrieť, ktorí to chcú len kritizovať bez načrtnutia nejakých alternatív. Chcem ja prezentovať tú alternatívu, čo, mu robi, čo my robíme ako parlament, ako výbor pre vnútorný trh, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, rast a pracovné miesta v oblasti služieb na ďalšie roky. Pretože ak neodpovedáte na otázky v tomto odvetví, tak budeme ako populisti. Len to zamietneme bez toho, aby sme poskytli konštruktívne alternatívy. Dovolte mi teda krátkosti článok 10. Hostiteľský členský štát, ak hostiteľská členská krajina nezareaguje v rámci limitu tých dvoch týždňov podľa toho predmetného odseku, tento časový limit eh, bude automaticky rozšírený na dva, o dva týždne. Takže nehovorte, že to dva týždne, je to mesiac. Mal by to byť rok? Mal by to byť rok na to, aby ste zabezpečili slobodu pohybu? Dobre, ale dokončím to, ak môžem. Hovoríme o tomto texte. Ak hostiteľský členský štát nenamieta e, v zmysle tohoto, koordinátora za tieto členské krajiny má bezodkladne vystaviť takýto elektronický preukaz. Ak nenamieta, alebo ináč e, nemôže vydať. Čo to teda znamená? To znamená, že hostiteľský členský štát má právo kontrolovať, e, overiť, odmietnúť a zvrátiť po obdržaní rozhodnutia hostiteľského členského kraja namietať, členského štátu namietať, tak e, to odmietnutie sa rozšíri bez e, ďalších účinkov. E, nehovorte mi, že členský štát je bezmocný a že musí otvoreným náručím privítať akékoľvek akýkoľvek zásah, akýkoľvek vstup eh, poskytovateľov služieb z iných členských štátov, lebo to nehovorí text. Eh, môžeme to zlepšiť, eh, rozšíriť ten časový rámec, ale nie je tam nejaká bezmocnosť členského štátu. Ak znova zavedieme výnimkou možnosť odmietnúť poskytovateľ služieb na úrovni členského štátu, tak potom ďalších 20 rokov budeme pokračovať v neimplementácii smernice o službách. Povedzte, že to nechcete, odmietneme ju zašleme ju späť na komisiu, ale neklame si. Nehovorte nám ako socialisti na stretnutí tieňových, kde to bolo jasné. Chceme slobodu pohybu, slobodu služieb, veríme v jednotný trh, chceme smernicu o službách, ale toto je iné ako smernica o službách. Elektronický preukaz nie je to isté ako smernica o službách. Poveste, že nechcete slobodu pohybu, že nechcete, aby poskytovateľe služieb mohli takto voľne pôsobiť, že nechcete smernicu o službách a zašleme ju naspäť na komisiu. Nenúte nás strácať a mrhať čas tým, že nás budete ťahať za nos. EPP chce s veľkou mierou dobrej vôle, ktorú preukázali aj spravodajci, chce to zlepšiť. My sa tiež nepozdáva návrh komisie. Chceme konštruktívnym spôsobom sa pokúšať o zlepšenie. Chceme zohľadniť obavy všetkých, a pristúpiť k objasneniam, ktoré sú potrebné, ale na základe faktov textu, nie na základe ideológie, obáv, útokov. Ak chceme teda postupovať vpred, tak robme to konštruktívne. Ak nechcete, tak nám to povedzte teraz. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rozáty, tieňový za EBP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Anne-Marie, za veľmi silný argument, e, pokiaľ ide o pozíciu EPP tomuto legislatívnemu návrhu. Tým pádom je moja úloha oveľa jednoduchšia, pretože ja sa veľmi stotožňujem s tým, čo si povedala. Aj s tým, čo povedala pani Van Bosuit, aj pán Lokegaard. Dovolte mi v prvom rade zopakovať, že sme boli troška sklamaní pokiaľ ide o návrh komisie, očakávali sme ambicioznejší návrh. Vieme, že prekážky, e, pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie služieb, tak ako sme sa rozprávali s podnikmi, subjektami, s poskytovateľmi služieb, sa nachádzajú v prevažnej miere v legislatívnej oblasti. Bohužiaľ, tento návrh nerieši tú oblasť legislatívy, regulačnú oblasť, e, jednoducho preto, že zrejme nebola politická možnosť a vôľa na spoločnú reč e, v rámci kolegia komisárov. Ale my chápeme tieto obmedzenia. Ale namiesto toho návrh rieši administratívne prekážky a zopakované to bolo viackrát, že aj tie sú dôležité. Pridaná hodnota, ktorú ja vnímam v tomto dokumente, tá je široká. Poprvé, poskytovateľ služby predkladá žiadosť o poskytovanie svojich služieb cezhraničným spôsobom len raz. Robí to vo svojej domovskej krajine, špecifickej inštitúcii a robí to vo vlastnom materinskom jazyku, robí tak elektronicky, takže jednoduché to uchovávať, spracovávať e, a presúvať alebo posúvať na iné členské krajiny a tak ďalej. To je teda krok vpred, to je dôležité zlepšenie v porovnaní so situáciou v súčasnosti. A toto zlepšenie je osobitne dôležité a aj zjavné pre malé a stredné podniky. Pretože v rámci súčasného systému malý podnik, ktorý chce poskytovať služby viacerým členským štátom, samozrejme musí osloviť každý jeden členský štát a žiadať o povolenie v konkrétnom členskom štáte v krajine, e, pardon, v jazyku hostiteľského členského štátu. To je dosť veľa otravy a úsilia dodatočného a mnohé malé a stredné podniky jednoducho sa vzdajú myšlienky poskytovania služieb v iných členských krajinách. Takže to je zjavné. Druhá vec, stále je tu priestor na zlepšenie počas našej parlamentnej práce. Skutočne podporujem myšlienku spravodajcov mať tam možnosť preskúmania a možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice. Mimochodom, ja som takisto proti vypusteniu odvetvia koncesií z dvoch dôvodov, a teda aj teda len, pardon, nie koncesií, ale stavebníctvo. Stavebníctvo eh, je dôležitým odvetvím, kde tie prekážky sú dôležité z pohľadu malých a stredných podnikov. Ale ak vypustíme odvetvie stavebníctva, tak potom rozsah pôsobnosti bude dosť vyprázdnený. Neostane tam veľa. Potom naozaj môžeme povedať, že nie je tu znač- výrazná pridaná hodnota a prečo toľko okolo toho frfleme, keď v konečnom dôsledku budeme mať len veľmi malý obmedzený rozsah pôsobnosti smernice. Isté obavy boli vyjadrené aj kolegami z strany socialistov, zelených, a to sú obavy, ktoré sa viažú na potenciál opäť zaviesť zásadu krajiny pôvodu zadnými dvierkami iniciatívou v elektronickom preukaze. Myslím si, a Anne-Marie to veľmi dobre pomenovala, že je tu viacero zábezpek v rámci smernice aj nariadenia, ktoré to znemožňujú, takéto niečo. Členské štáty, nebudem to opakovať viackrát, majú všetky nástroje na to, aby skutočne dokázali ochrániť svoje trhy. Nie som s tým príliš spokojný, ale napriek tomu takto vyzerá to právne prostredie. Členské štáty disponujú mnohými nástrojmi na to, aby ochránili svoje trhy, aby požadovali od poskytovateľa služby to, že musí konať v súlade s miestnymi nariadeniami a úpravami, vykonávať kontroly. Je možné využiť celý diapazon nástrojov nie je tu riziko, že táto zásada, táto známa zásada krajiny pôvodu bude znova zavedená. Aby som to už príliš nenaťahoval, ako som povedal, e, stotožňujem sa s tým, čo zaznelo predtým. Myslím si, že by sme sa mali pokúšať zlepšiť návrh legislatívy, tak aby sme riešili niektoré obavy, ktoré spomínali kolegovia, ale aby sme v prvom rade zlepšili podmienky cezhraničného poskytovania služieb pretože v skutočnosti my nemáme jednotný trh pre služby v tejto chvíli v Európskej únii. A takýto jednotný trh služieb ešte stále skrýva obrovský potenciál. Bolo zverejnených viacero štúdií, ktoré potvrdzujú, že ak zlepšíme poskytovanie služieb, tak potom tie výhody z pohľadu HDP a iných vecí sú obrovské, tie zisky pre celú Európsku úniu. Nemali by sme to teda len zaslať späť komisii, ale skúsme na tom popracovať a som si istý, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré, ako som už povedal, bude riešiť tak obavy niektorých e, kolegov tu v parlamente, ako aj obavy z strany samotných podnikateľov a podnikov. Záverom chcem povedať a chcem teda sa poďakovať e, obom spravodajcom. Spravili skvelú prácu, Súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi, hlavne pokiaľ ide o jasnú definíciu elektronického preukazu. Takisto otázka informačných požiadaviek, požiadavek na informácie, povinnosť, ktorá spočíva na hostiteľskom členskom štáte, aby tam boli požiadavky na informácie ohľadom regulačných pravidiel, ktoré existujú v príslušnom členskom štáte toto treba ponúknuť, poskytnúť vo veľmi krátkom časovom úseku všetkým poskytovateľom služieb. Myslím, že máme dobrý text, máme dobrý návrh, na ktorom môžeme ďalej pracovať spoločne, aby sme naozaj poskytli a vypracovali niečo, čo preukáže, že parlament je schopný zlepšiť život a fungovanie našich podnikov ako aj spotrebiteľov. Ďakujem. For, uh, eh, SND. Ďakujem. A Teraz pani Jakonsári, nech sa páči za SAD. Um, jo täällä käytetyt, tähän saakka käytetyt puhe. To, čo sme doteraz počuli, ukazuje, že nikto nebol spokojný s týmto návrhom komisie. Všetci povedali, že je to slabý návrh a súhlasím s touto analýzou a ďakujem samozrejme, ďakujem spravodajcom a spravodajkyni, že sa pokúsila zlepšiť tento návrh komisie. Ja osobne si však myslím, že dobre fungujúce elektronické dátové systémy a tok informácií medzi rôznymi úradmi, sociálnymi partnermi a podnikmi je dobrým nápadom. A chcem ešte povedať, tak ako sa to je zvykom pri stretnutí tienových spravodajcov, že predstava takéto elektronickej karty je dobrá, ale ten návrh nie je dobrý. A mnohí si myslia to isté. Pozmenujúce návrhy ukázali a že ten nápad, tá myšlienka je dobrá, ale obavy tu ešte sú napríklad táto zásada krajiny pôvodu, povedalo sa, že to nie je pravda, ale my sme presvedčení, že tu je toľko otvorených otázok, napríklad ako dlho táto karta bude potom platná a či napríklad, či sa nedá e, kontrolovať niektoré veci a podobne. A mnohé z pozmenujúcich návrhov, ktoré tu zazneli, si navzájom protirečia z aký EÚ Napríklad, keď sa navrhuje alebo hovorí, že stavebníctvo bude vyňaté a pritom súčasne sa navrhuje, že podľa článku 2 je tu právo, ako hovorí komisia, smernicu prostredníctvom delegovaných aktov ešte predlžiť až na dva roky. A to je veľmi metoč, zmet, metoč, zmetočné, pretože ide o to, aby komisia mohla konať, keď zistí, že fungovanie nebe, nefunguje tak, ako by sme, ako bolo uvažované. Napriek týchto návrhov na zlepšenie si nemyslíme, že tento návrh bude dobrou legislatívou aj po týchto zlepšeniach a parlament prišiel tiež s dobrými návrhmi, aj v minulom volebnom období a naučili sme sa, že to niekedy nefunguje. Napríklad modrá karta. Tu išlo o to, aby podniky mali možnosť, povedzme, vysielať expertov a odborníkov aj za hranice a nakoniec to bolo celé také slabé, že sa to vôbec nevyužívalo. Tak chcem povedať, že je dobré byť kritický v Európskom parlamente. A pani Koraca Belt hovorila ideologicky a ja si ju aj vážim za to, ale e, ak tu niekto povie iný názor, nemusí to byť vždy len ideológia. A môžete mať rôzne pohľady, pragmatické pohľady, rôzny názor na realizáciu. Namiesto to, takže my máme naďalej kritický postoj, a myslíme si, že najlepšia vec by bolo, keby komisia prišla s novým návrhom a mal by to byť návrh, ktorý by skôr zohľadnil aj obavy a uhol pohľadu jednotlivých partnerov. A teraz ešte taká zásadná otázka, ktorú si musíme položiť. Namiesto toho, aby sme teraz prišli s novou legislatívou alebo novým právnym nástrojom, by bolo dobré, Keby komisia súčasne zabezpečila, že takéto rámce, ktoré už existujú, aby tie fungovali, aby, lebo mnoho z nich nefunguje, napríklad smernica o službách, potom e, ten e, jednokontaktné miesto a podobne, budem za chvíľu hotová. Takže táto predstava myslím, že všetci chceme, aby vnútorný trh lepšie fungoval a aby MSP mali lepšiu situáciu. Ja si myslím, alebo patrí medzi tých, ktorí si myslia, že komisia by sa s tým mala ešte zaoberať. Ďakujem veľmi pekne. Rozie, Evžiny Rozie. Ďakujem, pani predsednička. Prvý procedurálny bod e, my sa môžeme tomu len tešiť, že disk sa s našou inštitúciou diskutuje a ja dúfam, že ECOSOC čoskoro si budeme môcť vypočuť a to bude veľmi cenný príspevok do rozpravy. O to viac, že v tejto rozprave niektoré Niektorí vyjadrili tie svoje názory takým spôsobom, ako sme počuli. A e, to, čo ľudia majú tendenciu hovoriť proti týmto názorom, je, že nie je tu dostatok vôle a kopa šialených nápadov. Počujeme, že nie je pravda, že všetci zainteresované strany sú proti, všetky zainteresované sú proti tomu textu. Nie, buď sú to všetky, alebo jedna výnimka, ECOSOC. To je jediná, ktorá to podporuje. To vám napovie veľa o tom rozložení síl. Myslím, že ľudia sa snažia túto skutočnosť zakrývať my tu hovoríme o malých a stredných podnikoch a o tých, ktorí pracujú konkrétne v týchto odvetviach a to, že ľudia sa to snažia zamietnúť pod koberec, myslím si, že to vypovedá veľa o prístupe komisie. Návrh je zle vypracovaný, nezohľadňuje všetky tieto veci a nie je dobre premyslený, pretože je tam viacero zásad, ktoré flagrantne porušujú text o ktorom tvrdí komisia, že chce ho objasniť a implementovať lepšie. Vysvetlím. Text, z ktorého sa to odvíja, toto návrh smernice a nariadenia, je smernica o službách. A tam sa uvádza, že cezhraničné poskytovanie služieb e, záväzuje členské štáty k tomu, aby naplňali legitímnu úlohu pri e, vykonávaní právomoci na ich území za podmienky, že tieto pravidlá zadefinované členskými štátmi budú v súlade s skutočnými pravými cieľmi. Staré hovoríme o protekcionizme, bariérach, ale to tu nejde E, smernica služby hovorí, že členské štáty legitímne môžu chrániť spotrebiteľov, zdravie, bezpečnosť, životné prostredie. To sú základné veci, ktoré ležia na srdci európskym občanom a zároveň reprezentujú náš e, model. A iba za takýchto okolností e, sú členské štáty ochotné prijať tieto pravidlá. A ďalšia vec, ktorú táto smernica spôsobuje, je, že aby kompetentné orgány v členských štátoch mohli E, zabezpečovať spravodlivé rozdelenie ekonomických aktivít medzi svojimi a e, cudzími e, firmami a oni majú kontrolovať, či sa ich pravidlá aplikujú. To, by bola, to je rovnováha smernici služby a návrh komisie ide priamo proti týmto princípom. Prečo? Pretože nám hovoria, že toto všetko budú prekážky, bariéry a že smernica služby bude, sa nebude dať aplikovať. Ak si naozaj myslia, že tieto pravidlá nie sú uspokojivé, tak v tejto chvíli je to zodpovednosť komisie, aby zabezpečila správne aplikovanie svojej smernice a vlastne treba zabezpečiť, aby prijaté pravidlá boli v súlade s verejným záujmom a Samozrejme, že komisia takisto môže zabezpečiť spoločné preskúmanie pravidel s členským štátom a komisia spolu s členskými štátmi by skutočne mala na tejto, v tejto oblasti ísť dopredu. Od okamihu, ako náhle budú pravidlá legitímne, tak a povinnosťou členských štátov je umožniť E, splniť formality aj online na to, aby mohli vyvíjať nejakú činnosť aj v inej krajine. A teda buď členské štáty e, vytvorili ten to jednotné okienko, e, ktoré ide v smere k zjednodušovaniu a umožňuje isté kroky vykonávať online, alebo to neurobili. Ak to urobili výborne, tak e, majú prostriedky a môžu ich využiť a treba ich presadzovať a oboznámiť s nimi verejnosť. Ale máme viaceré členské štáty, ktoré v tomto smere skutočne pokročili. Ak nie, tak potom nech sa ich komisia spýta, prečo to neurobili. Čo nám tu navrhujú? Aby sme vytvorili nové dodatočné nástroje. Nové továrne na plyn. Ja musím povedať, že členské štáty sú už unavené E, tými desiatkami rokov, ktoré čakali, kým sa niečo e, podnikom ponúkne. A teraz tí, ktorí robia správne svoju prácu a už investovali, tak budú musieť to, čo majú, hodiť do koša a investovať znova. A tí, ktorí doteraz boli neposlušní, tak neviem, prečo by teraz išli niečo robiť. Takže ja si ja žiadam len, aby sme sa ubezpečili, že nástroje, ktoré sa týkajú jednotného okienka smernice služby, existujú. Lebo rámec, ktorý rámcuje e-card, je jasne, patrí krajine pôvodu. A keď nám niekto povie, neznepokojujte sa krajiny, určenia sa tým budú zaoberať. Nie. Buď teda e, tá krajina určenia bude dávať povolenia a v tom prípade to bude v jej zodpovednosti alebo budú e, zodpovednými orgánmi e, orgány v krajine pôvodu, ale tam sú potom problémy s kompatibilitou a e, keď e, kompetentné úrady v krajine pôvodu vydajú e, toto povolenie, tak sa budú aplikovať pravidlá krajiny pôvodu. Keď krajiny určenia, tak krajiny určenia. Myslím si, že tento návrh ide proti smernici služby. Pozrite sa, sme teraz v kontexte, keď európski občania majú pocit, že je tu čoraz väčšia konkurencia a že vlastne my nechávame, aby sa v Európskej únii e, e, usadili, vlastne tá, tá, usadila táto konkurencia. A my sme preto slúbili e, revíziu smernice o vysielaní pracujúcich, o systéme s, e, sociálnej ochrany, to isté platí aj o fiškálnej oblasti a je tu veľmi silná žiadosť zo strany občanov. A teraz my chceme znova ešte ďalší kameň do tohto dumpingu pridať. A mňa to naozaj veľmi znepokojuje. A tieto návrhy sú v úplnom protiklade e, s rovnosťou zaobchádzania a rovnosť, rovnakým prístupom a vlastne zvyšuje to reglementárnu a dokonca aj sociálnu konkurenciu a my dávame do rúk individuálnych podnikov vlastne riadenie týchto cezhraničných e, firiem. Takže v tomto kontexte sa musíme postaviť proti E, tejto veci. Ja si myslím, že výber sektorov, konštrukcia a služby a podniky, kde je už veľmi prekerná sociálna situácia a ukazuje, že zohľadenie týchto otázok sociálnej spravodlivosti a boj proti sociálnemu dumpingu tam nie je v strede e, a nie je v centre záujmu tohto návrhu. A ešte chcem povedať, že to, že chceme rozšíriť aplikačné pole delegovanými aktami. To znamená, že e, my sa ako legislátori vzdáme časti svojej právomoci v prospech komisie. Myslím si, že to nie je správne. A pre všetko toto naša skupina je proti týmto princípom, tak ako sú navrhnuté e, v, tejto, v tomto návrhu a my budeme žiadať komisiu, aby stiahla svoj návrh, lebo je... ďakujem. A teraz, ak nebudú ďalšie iné, tak mm, máme tu novú spravodajkyňu za ENF, ja jej dávam slovo. E, takže tieňoví spravodajovia, ďakujem pani predsednička. E, balíček služby a smernica IKA, ktorá tu bola prezentovaná, e, tieto ustanovenia sú pre moju skupinu neakceptovateľné. Tieto legislatívne návrhy sú útokom proti princípu subsidiarity. Formulár harmonizova- na žia- e, žiadosť o kartu, ktorý pripravila komisia, tam vlastne sa potiera princíp subsidiarity Európska komisia môže eh, rozhodovať o eh, národnej legislatíve, ktorá sa jej nepáči a môže nútiť zahraničných poskytovateľov a môže im umožniť pracovať na teritórii jednej krajiny bez toho, aby s tým súhlasili národné orgány. Eh, to je skutočne veľmi nepriaznivá situácia. Európska komisia by mala buď modifikovať, doplniť alebo zrušiť tie časti e, e, textu, kde nie je zohľadnená demokratická kontrola. Lebo tu na je vlastne je to pokus o, e, obídenie národnej legislatívy a to sa ro, robí veľmi e, nepriamým spôsobom a to by potom e, sa celá národná e, legislatíva v oblasti služieb e, znížila. E, Eh, už sme hovorili, že musíme bojovať proti spoloč- skránkovým spoločnosťam a firmám. Le, ale vlastne pri týchto kartách e, dôjde k rozšíreniu tohto fenoménu. Lehoty sú skutočne neuveriteľné a penalizujú národných regulátorov. 2 až 4 týždne tak to ani členské ani eh, krajiny prijímacie, ani vysielacie nebudú mať čas preskúmať takéto žiadosti. je to žiadosť Európskej komisie, ktorá chce obmedziť aplikáciu smernice služby a zároveň vlastne tým, že by tá E, to hodnotenie karty robila príjímacia krajina. Toto sa môže stať stratégiou, pokiaľ ide automatická validácia e, tisícov týchto, e, týchto elektronických kart. Je to veľmi krátka lehota, ktorá berie členským štátom kontrolu nad poskytovateľmi služieb na ich vlastnom teritóriu a dáva im bezhraničné možnosti. Ustanovenia ohľadne poistky sú nerealistické. A my sme proti, lebo E, vlastne formulár, harmonizovaný e, formulár o škodách a e, kde nie sú žiadne metódy po porušením princípov ochrany spotrebiteľov. Potvrdenie s 5-ročnou históriou nie je rozumné, nie je zdôvodniteľné. Vyhlásenie škôd medzi jednotlivými členskými štátmi jednoducho nevedie k tomu, aby sa vytvorila jedna európska E, jeden európsky prístup. Ak sa to bude dávať do krajiny pôvodu, tak sa tam vlastne e, poškodzuje poš- e, poš- poisťovateľ. Toto dokazuje, že komisia koná ideologicky a ohrozuje bezpečnosť v sektore služieb. Návrh je veľmi zle vypracovaný a skutočne predpokladá obrovské náklady. Je potrebné tento návrh zmeniť, lebo komisia, ak to neurobi, tak bude v, vo frontálnom konflikte s národnými záujmami. Ja som proti tomuto textu. Nie som autorkou, ale som tu tiež preto a musím povedať, že e, a pre, pokiaľ ide o vaše otázky, pani podpredsednička, ja som proti smernici a táto e, otázka musí byť vrátená e, komisii. Ďakujem a teraz môžeme ešte pokračovať. Súhlasia tlmočníci ešte s tým, že budeme pokračovať 10 minút. Máte námietky? Ďakujem. Takže 5 minút. So it means that we have three... Ďakujem. Máme ešte troch ďalších rečníkov, máte len pár minútik na to, aby ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Najskôr chcem povedať, že ja som za vnútorný trh, pretože to je zdroj pracovných miest a zamestnanosti. Myslím si, že zved je príliš komplikovaný. Nie sú to len dobrí, ktorí chcú tvoriť pracovné miesta a zlí, ktorí chcú protekcionizmus. A e, pokiaľ ide o tento text, tak práve tie krajiny, ktoré sú protekcionistické, E, prijímajú viac občanov Európskej únie, aby pracovali u nich. Takže to treba trošku realiz- relativizovať. A to, čo ste povedali, Anna Mária, mm, musíme si uvedomiť, že samozrejme je tu skutočné nebezpečenstvo, ale nemožno veriť všetkému. Ja nehovorím, že toto nebezpečenstvo neexistuje. A myslím si, že nemôžeme povedať, že tu neex- nebude existovať, keď sa veci vrátia do krajiny pôvodu. Keď budú krajiny pôvodu skúmať celé tieto témy, tak to bude jednoduchšie. Jazyk, akce, prístupnosť a tak ďalej. Ja to nepopieram. Ale keď to budeme považovať krajiny pôvodu ako eh, hlavných organizátorov, to bude spôsobovať problémy. Tento text je pre mňa e, eh, problematicky e, eh, us- prerušený predsedničkou. E, musíme skončiť, lebo inak sa ani nedostanú k slovu, takže ďalší. Ďakujem. Môžem to povedať, že vlastne ja som európska poslankyňa, ktorá prišla z prostredia malých a stredných podnikov a poznám, ako to vyzerá medzi podnikateľmi. Myslím si, že áno, treba tú simplifikáciu, ale a aby sme nemuseli závisieť od jednotlivých účastníkov konania. To chcú malé a stredné podniky. Teraz si musíme položiť otázku. Želáme si dodatočné prostriedky na malé a stredné podniky. Elektronická karta, možno, že ten návrh komisie nie je až taký hrozný. Treba vyhodnotiť princíp krajiny pôvodu, vyhnúť sa sociálnemu dumping, dumpingu výborne, ale ak to je nástroj v e, duchu e, digitalizácie, simplifikácie, treba preskúmať veci správnym, loajálnym spôsobom, vylepšiť text, aby sme sa vyhli uvedeným rizikám. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak ja už som vravel kolegyni Viržiny, to nie je Business Europe, to sú to je EU a malé a stredné podniky, ktoré to podporujú, takže e, my podporujeme kartu, môžeme o tom ešte dlhšie hovoriť, ale treba to prekonzultovať. A ja skutočne, e, prečo ma prerušujete? Pre malé a stredné podniky je mechanizmus vylepšenia prístupu na jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel upozorniť, že tento pokus e, nejakým spôsobom prezentovať socialistov ako protitrhový, protitrhové sily, e, my sme viackrát ukázali, že to nie je pravda. Samozrejme, keď sa objavujú takéto návrhy, ku ktorým máme jednoznačné vymedzenia a tie problematiky, ktoré vystúpili z dnešnej diskusie zo strany viacerých kolegov z viacerých e, strán, pokiaľ ide aj istú rozmanitosť a diverzitu v samotných skupinách, opäť zaslať tento návrh na komisiu za účelom zlepšenia a odstránenia tých e, obav, ktoré takých vlnách vznikajú na úrovni tohto parlamentu e, z pohľadu takisto aj podnikov. Tu podporím to, čo je Virginii. Možno Business Europe to nie je oficiálna pozícia, ale je veľa podnikov, veľa malých stredných podnikov v krajinách, ktoré sú proti Takémuto návrhu je veľa tých malých a stredných, ktoré práve namietajú. Takisto sú združenia e, zamestnanecké, teda zamestnávateľské a e, je to nejaký protekcionizmus, alebo je to skutočnosť, e, keď hovorím o takýchto obavách? Ja si myslím, že my musíme zohľadňovať tieto obavy, pretože pripravujeme takýto návrh a pretože minúta 15, môžem to aspoň skončiť, no dobre. Uh, so the commission... Takže komisia, chcete niečo povedať, ale naozaj veľmi, veľmi krátko. Nemajú zapnutý mikrofón, prosím. Mikrofón, mikrofón. mikrofón. Prečo je možné počúvať komisiu, ale nie poslancov? Vždycky to takto končí. Sorry, I don't have interpretation, so I don't... Sorry, we is the shadow rapporteurs. The question is to respect we... members and, and not to cut members to give the floor to the Commission. And I, do, I must, say, must say I do agree. Súhlasím s môjim kolegom v tom, že nemôžete zobrať slovo poslancom, aby mohla hovoriť komisia. Nie, dôvod je ten, že máme určité časové hranice, každý dostal čas a neviem, či sa komisia chce vyjadriť. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem. Veľmi spolucítim so spravodajcami a obdivujeme vaše úsilie zlepšiť náš návrh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len povedať veľmi stručne, ako spravodajkyňa, ešte ja mám tiež nárok na jednu minútu, chcem podporiť Marinu Grapini že tam nebola len Business Európa, ale bolo tam aj mnoho MSP. Veľmi jasne formulovali svoje predstavy, pozmenujúce návrhy. Myslím si, že máme dostatok odborných názorov. Veľmi sa teším, že tu ide aj o implementáciu smernice o službách, to znamená, že môžeme vyzvať komisiu, aby urobila e, príslušné kroky, pretože Francúzsko nedodržiava implementáciu tejto smernice a tie členské štáty, ktoré sú práve pri implementácii smernice, e, e, by sa mali podrobiť preskúmaniu. Teším sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré dojdú a ďakujem vám za váš konštruktívny prístup. Teraz končím dopoludňajšiu tému. Ďakujem tlmočníkom, že tu zostali o 5 minút dlhšie a budeme pokračovať o pol tretej dnes popoludní.